Okay, colleagues, it's um, nearly 10 past nine, and as you know, we have our colleagues from NATO. Dobrý deň, kolegovia, takže môžeme začať. Ako viete, o 9.30 sa k nám pridajú kolegovia z národných parlamentov k veľmi dôležitej téme. Budeme hovoriť o sociálnych rozvojových cieľoch. A na tomto stretnutí tu máme aj členov parlamentu, ktorí sú vlastne z kontrolných výborov o rozvoji 24 členských štátov, takže je veľmi dôležité toto zasadnutie. Ako viete, viacerí kolegovia boli prizvaní, dúfam, že zostanete. Takisto tu máme kolegov z panafrického parlamentu, z viacerých eur afrických krajín, takže dúfam, že skutočne zostanete a budete počúvať tieto témy, ako oni implementujú tieto SDG. Budeme hovoriť o tom, ako naše členské štáty sa snažia implementovať SDG ako to robia aj ostatné krajiny. Vieme, že tu máme správu z OSN. OSN takisto urobilo túto správu, aby povedala, ako krajiny OSN prezentujú e, rozvojové ciele. Takže máme skutočne veľmi zaujímavý program s národnými parlamentami medzi 9.30 až 12.30 a ja dúfam, že kolegovia teda zostanú a účastnia sa tejto dôležitej rozpravy. Teraz však prejdeme k ďalšiemu bodu. Včera na začiatku tu viacerí kolegovia nepovedali. Teraz máme Africký týždeň v parlamente, máme viaceré podujatia. Dnes večer máme špecifické podujatie Podpora demokracie 18.45 o voľbách v Afrike. Takisto sú tu podujatia v ďalších výboroch a zajtra predseda bude organizovať veľkú konferenciu o hľadne témy Afrika. Budú tam viaceré krajiny zastúpené. Ste všetci pozvaní na túto konferenciu, ste prizvaní, môžete sa aj vyjadriť, ak si to želáte a dúfam, že sa všetci zúčastníte. Takže teraz máme dve hlasovania, však predtým, než prejdeme k tomu stretnutiu národných parlamentov, najprv si overíme, či fungujú elektronické zariadenia, takže prosím vás, nech sa páči, pán Venta, predsa nám chce niečo povedať. Ďakujem pekne, pani predsednička zhruba dve minúty, pretože dostal som kolegy, e, informácie od kolegov, ktorí sú momentálne ešte v, e, na cestách, zaseknutí v dopravnej zápche, takže poprosím o dve minúty strpenia. Pán Rubich? Či nie? Ale už je 10 minút po 9, takže ešte minútku môžeme počkať. To by bolo bezpečnejšie pre všetkých avšak vidíme, že ešte viacerí tu nie sú, ale nemôžeme teraz zdržať celé zasadnutie, ale dúfam, že v duchu kompromisu nájdeme vôľu. Takže máme takýto technický problém. Môžeme však urobiť testovacie hlasovanie. Poprosím vás všetkých hlasovať teraz. Stlačili ste tlačítko na hlasovacom zariadení? Nie je tu signál, takže zdá sa, že máme technický problém tak či tak, takže tento musíme najprv odstrániť, predtým, než budeme hlasovať. Môže niekto to hlasovanie vypnúť? We have the um, vote here on the screen in front of me, but we haven't got it on the main screen. Zdá sa, že to hlasovanie nie je premietané na hlavný, eh, hlavnú obrazovku. Mohol by to niekto technikou doriešiť, aby sme to mali pripravené? Ani na, vašom, eh, na vašej obrazovke to nefunguje. Či funguje? Nevidíte to, takže to nefunguje. Skúste ešte raz, poprosím, hlasujte, stlačte tlačítko. Takže nemáme signál. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Áno. Máte to teda na vašich obrazovkách? Máte, dobre. Dobre, takže vidíte tie výsledky, to je dobre. Musíme jednoducho začať, ospravedlňujem sa, už je 9.15 a potom budeme 9.30 mať ďalší program, takže začneme hlasovať. Takže najprv sa budeme venovať téme 9, rodová rovnosť v obchodných zmluvách EÚ. Spravodaj Kyňa Elola Lola Sanchez. Chcete sa vyjadriť? Či pred hlasovaním nie, takže môžeme hneď začať hlasovať. A začneme s kompromisom 3. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmiete návrh 17 za, proti? Zdržali sa? Prijaté. 19 za, proti? Overme si 19. Otváram hlasovanie.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 tá istá väčšina to je vždy. Kompromis 10, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 11, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. poďme si návrh 57 za, proti, zdržali sa. Overme si 57, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. Je to zamietnuté si návrh 58, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Overme si to, overme si 58. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. Je to prijaté. 59 za, proti, zdržali sa. Overme si 59. Otváram hlasovanie. Myslím, že to je zamietnuté, ale uvidíme. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté, ale bolo to veľmi tesné. 60. To je za. Musíme si otvoriť 60, overiť 60. -ku. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 61, kto je za, kto je proti zdržali sa zamietnuté. 63, kto je za, kto je proti, zdržali. Musíme to overiť, takže otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, končím hlasovanie, zamietnuté. 64, kto je za, kto je, kto je za, musíme overiť 64, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 65, kto je za, kto je proti, zdržal sa, overme si to, 65, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 1, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Pozme si návrh 4, kto je za, kto je proti, štvorku si overíme. Myslím, že to je prijaté, ale treba si to overiť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Ústny pozmeňujúci návrh 1. Kto je za? Kto je proti? Držali sa? Overme si. Hlasovali všetci. Zasa zamietnuté je to 10 k 10. 6, kto je za, kto je proti. Zdržali sa. Overme si si návrh 6. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. si návrh 7. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. 8 za. Overme si osmičku. Kto je za? Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 2. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. 14. Kto je za? Overme si 14. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. 15. Kto je za? Overme si 15. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. 16. Kto je za? Overme si 16. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. O jedného to prešlo. Dobre. Teraz elektronické hlasovanie na záver. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali? Jedna osoba má e, kartičku v zariadení, ale nie je to zarátané. Ale ak chcete byť zarátaní, tak jednoducho musíte urobiť všetko preto, aby sa to zaregistrovalo. Ak nechcete hlasovať v poriadku, jedna, jedno zariadenie nefunguje teda. Prijaté, gratulujem Lole Sanchezovej. Dobre, teraz môžeme prejsť k bodu číslo 10. Ďalšie stanovisko. Je to z výboru FEM. Takže je to stanovisko spravodajkyne spravodajca je Floren Marcellesi. Chcete niečo povedať? Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja by som chcel povedať len toľko, že minulý týždeň na COP23, tam, kde som bol, sa schválil prvý plán rodovej rovnosti. E, čiže toto je veľmi jasný signál. V tomto zmysle chcem poďakovať e, všetkým spravodajcom a spoluspravodajcom, ktorí na tomto pracovali, pretože myslím, že sme sa všetci pochopili e, aspoň teda za nás, za Európsky parlament, že sme schválili stanovisko, ktoré pre všetkých e, je prínosom. Ďakujem pekne a dúfam, že sa e, stretneme zase pri téme COP21. Ďakujeme teda pekne. Začneme s jednotkou, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis A, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 6, kto je za, kto je proti. Overme si šesku. Sorry, I've been told that that is Povedali mi, že Máme šesku pozmenujúci návrh, takže otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Hlasujeme o šeske. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Ešte raz to jednoducho musíme urobiť. Zdá sa, že sa učíme, ako hlasovať. Je dôležité, aby sme sa to naučili. Takže pozmeňujúci návrh 6. Ešte raz otváram hlasovanie. Hlasovali teda všetci. Končím hlasovanie. Nevidím to. Otočte to smerom ku mne, prosím. Takže je to zamietnuté. Sedmička, kto je za, kto je proti. Zdržali sa. Overme si sedmičku. Otváram hlasovanie. Je to jasne zamietnuté. Takže končím hlasovanie. Zamietnuté, už to je jasné. Kompromis K, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 12, kto je za, Prepačte, nie 12, kompromis B, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 15, kto je za, kto je proti, zdržali sa, overme si 15. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis C, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 18 za, proti, zdržali sa, overme si 18, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Pozmeniť si návrh 20, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 21 za, proti, zdržali sa prijaté. 22 za, proti zdržali sa prijaté. Kompromis D, kto je za, to je proti zdržali sa prijaté. 23 za, proti zdržali sa zamietnuté. Kompromis F za, proti zdržali sa prijaté. Pozmeňte si návrh 26, kto je za, nie, nemusíme, prepáčte. Ečko, kto je za, to je proti, zdržali sa prijaté. 31, kto je za, kto je proti. Musíme si overiť 31, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis G, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 35, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Overme si 35, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. Prijaté. 36, kto je za, proti zdržali sa prijaté, 37 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis H, to je za, proti, zdržali sa prijaté. si návrh 38 za, proti, overme si 38, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. teraz musíme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 43 za, proti, zamietnuté 44, prijaté 45 za, proti, zdržali sa, overme si 45, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 46 zdržali sa prijaté. Kompromis 1, prepačte I, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Teraz ideme na ďalšiu stranu. Kompromis G, kto je za, Jčko, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. A teraz 55, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 57, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Overme si 57, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 58. Kto je za? Proti zdržali sa prijaté. 59 za. Proti zdržali sa prijaté. Overme si. 60. Chcem stiahnuť 60. 60 sa stiahuje. 61. To je za. To je proti. Zdržali sa prijaté. Teraz stanovisko ako celok po zmenenej podobe. Urobíme to menovite, takže začíname. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie a je to prijaté veľkou väčšinou, takže gratulujem pánovi Marcelesovi, ďakujem veľmi pekne. A teraz, kolegovia, kolegyne, budeme mať krátku pauzu, pretože potom bude nasledovať zasadnutie s národnými parlamentami, ktorí prídu, takže krátka pauzička, ďakujem.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 Dobre, kolegovia, takže mohli by sme pomaly začať. Poprosím vás, aby ste zaujali svoje miesta, aby sme mohli začať s našim stretnutím, ktoré je naplánované na dnešné dopoludnie. Začínam trošku neskôr, ale vieme, že tu máme e, hosti z národných parlamentov a z panafrického parlamentu, ktorí museli nájsť túto miestnosť a vieme, že to nie je také jednoduché v tejto budove. Je to trošku komplikované. Za výbor Európskeho parlamentu, ktorý má na starosti rozvoj, by som vás chcela veľmi srdečne privítať a toto je veľmi dôležité pre nás, takáto výmena názorov a dúfam, že aj pre vás to bude užitočné. Dnes budeme hovoriť o implementácii cieľov pre trvalo udržateľný rozvoj, ktoré vydalo OSN. Našim zámerom je, aby sme ich implementovali do našej zahraničnej politiky a viem, že väčšina z vás sú z vašich parlamentov ktor- a z výborov, ktorí má na starosti zahraničné vzťahy Takže my by sme chceli o tomto podiskutovať s vonkajším svetom, ale je tu samozrejme aj iný aspekt zavádzania týchto STG a to sú národné aspekty, takže naozaj by sme chceli zabezpečiť, aby všetky tieto politiky, či už politiky EÚ alebo interné politiky, prispeli k zavádzaniu týchto trvalo udržateľných cieľov pre rozvoj. Ja sa volám Linda Mekevana, ja som predsedničkou tohto výboru, ktorý má na starosti rozvoj a naozaj ma veľmi teší, že tu predstavujeme e, viaceré európske krajiny a rôzne politické skupiny. Takže by som vás chcela srdečne privítať. Naozaj nás veľmi teší, že ste k nám zavítali a dúfam, že túto výmenu názorov budete považovať za užitočnú aj vy. Okrem toho, že tu máme predstaviteľov parlamentu, máme tu predstaviteľov z OSN, Európskej komisie a z ESVČ. E, ktorý dohliada na našu zahraničnú politiku. Ale máme tu aj predstaviteľov nadácie Bertelsmann a zo siete, ktorá má na starosti e, riešenia pre trvalo udržateľný rozvoj. A myslím si, že moji kolegovia mi budú nápomocní pre moderovanie E, tohto stretnutia. Teraz by som odozdala slovo Eleny Teocharus, ktorá bude moderovať to prvé stretnutie. Najprv mám však také praktické pripomienky. Toto bude vysielané, webstreamované, takže ak chcete, aby vás mohli sledovať ľudia aj doma, tak môžu si navoliť túto webovskú stránku parlamentu. Máme tlmočenie zabezpečené do všetkých oficiálnych jazykov Európskej únie, okrem holandštiny, slovinčiny, malčtiny, lotištiny a gelštiny. Takže vidíte okolo tejto miestnosti e, tlmočnícke kabínky. Tam si môžete na svojich sluchatkách navoliť program. Máte tu sluchatka, máte čísla, takže môžete si navoliť číslo jazyka, ktorý si želáte počúvať. Členovia tohto výboru, výboru pre rozvoj, sa môžu prihlásiť jednoducho takže zdvihnú ruku, keď chce, e, chcú sa zapájať zapojiť do diskusie. Avšak hostia z národných parlamentov, prosím, vyplňte eh, do, vy, vy, vyplňte kartičku, kartičku, ktorou sa prihlásite do diskusie, takže máte tieto um, diskusné kartičky, ktorými potom len uh, zamávajte a, a dajte tieto kartičky uvádzačom, ktorí nám tieto prinesú. Takže jednoducho našim zamestnancom a títo prinesú nám za predsednícky stôl. A môžete to urobiť teraz, môžete si teraz vyplniť tieto diskusné kartičky, aby sme si vedeli urobiť prehľad, kto sa bude hlásiť do diskusie. Máme dve kola tohto stretnutia. Najprv sa budeme venovať dohode o rozvoji a tu pôjde o implementáciu týchto cieľov pre trvalo udržateľný rozvoj rozvoj a potom budeme mať aj druhú časť a vy sa rozhodnete, do ktorej časti diskusie sa prihlásite a vyplňte príslušnú kartičku. Keďže nás je tu veľmi veľa a možno, že budeme mať aj veľa rečníkov, tak budeme musieť obmedziť rečnícky čas na dve minútky, dve a pol minúty. No a budeme to sledovať na základe časomiery, tak aby sme zabezpečili, aby sa mohol vyjadriť každý, kto si to želá. Ešte predtým, než sa pustíme do týchto rokovaní, tak by som vám chcela pustiť video o implementácii e, týchto cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Takže nech sa páči, pozrime si video.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 Ďakujeme veľmi pekne za video, ktoré vyprodukovali OSN. A teraz tu budeme mať aj predstaviteľov z OSN. Ja by som sa chcela veľmi pekne poďakovať Ani Líc, ktorá nám bola nápomocná pri organizácii tohto stretnutia. Takže budete mať tie isté kartičky, každý sa môže sám eh, prihlásiť, môže urobiť tento prísľub, aby sme eh, vytvorili napríklad nejaké eh, informačné, <clears throat> informačné mm, video, na, ktoré môžeme dať na sociálne siete o svojej vlastnej krajine. Takže pretože tieto trvalo udržateľné ciele, rozvojové ciele sú veľmi dôležité, ale a my by sme teraz chceli mm, vyzvať e, predstaviteľku spojený OSN, e, kto, e, pán, máme tu predstaviteľku z Brusely, predstaviteľku kancelárie OSN, ktorá má na starosti rozvoj Brusely. takže viem, že ona sa tým veľmi zaoberá. Takže nech sa páči, pani Barbara Peska Monteiro, máte slovo. Áno, Ďakujem veľmi pekne, takže videli sme a povedali sme veľmi veľa zaujímavých a dôležitých vecí. Ja som veľmi rada, že ste ma sem pozvali a vám blahoželám k organizácii tohto podujatia, pretože veľa z tej práce, ktorou sa zaoberáme my, mm, to nie je len diskusia medzi technikmi, tu ide o naozaj o politický program a musíme tu mať zainteresovaných veľmi veľa aktérov. Veci sa hýbu vpred pomerne rýchlo a preto je to naozaj veľmi dôležité, aby sme toto prediskutovali. Toto je program pre lokálne e, vlády, to je pre agenda pre program pre národné parlamenty, pre mm, e, súkromný sektor, takže naozaj je to veľmi dôležité. Samozrejme, že je najvyšší čas, pretože práve sme skončili COP23 a tu bola počiarknutá dôležitosť urgentnosti tohto programu. To je niečo, čo musí napredovať. To nemôžeme posúvať ďalej na iné generácie. My sa tým musíme zaoberať dennodenne a týka sa to všetkých. Takže aby som to skrátila, ja viem, že o SDG viete veľmi veľa, ale tu ide o to, aby nikto nezaostával, aby sme nikoho nevynechali. To je program, o ktorom budem hovoriť a budem hovoriť veľmi veľa o tej vonkajšej dimenzii tohto programu, pretože tu ide o skutočných ľudí, ako bolo povedané v tej prezentácii. Tu ide o to, aby sme nikoho nezabudli, nevynechali. A teraz tieto SDG Mm, mm, tie sú univerzálne, pretože tie sa týkajú Európy, ale akejkoľvek krajiny na našej planéte. A vieme, že v Európe máme pozitívny program pri ich zavádzaní. Je to program, ktorý sa venuje trvalo udržateľnej spotrebe, výrobe, ale ide aj o základné práva. Ide o mladých ľudí, o mladé ženy. Teda ide o ľudí a týka sa adresátom mnohých tých problémov, ktoré sú špecifické pre všetky naše krajiny. Keď hovoríme napríklad o zamestnanosti, ide tu o to, aby sme vytvárali pracovné miesta v rozvojových krajinách, ako jeden z predstaviteľov vášho parlamentu povedal, to by možno zastavilo migráciu do Európu, ale je to aj súčasťou programu pre Európu samotnú. A keď sa nám podarí konštruktívnym spôsobom sa do tohto programu zapojiť, tak možno už nebudeme hovoriť o problémoch, problémoch, ale budeme hovoriť o pozitívnych víziách do budúcnosti, keď budeme mať ten správny časový harmonogram. Toto je program, ktorý je samozrejme veľmi ambiciózny, možno aj príliš ambiciózny. Myslím si, že toto je výsledok rokovania. a práve teraz v Bone prebiehajú diskusie o parížskej dohode a naozaj je to dôležité, aby sme boli ambiciózni, aby sme sa všetci do toho zapojili, aby sme usmernili naše vlády ktorejkoľvek krajine. A teraz bude na nás, my, čo pracujeme v Bruseli, čo... E, a ja som v Bruseli a veľmi často sa zúčastňujem aj rokovaní v parlamente, čiže je teraz na nás, na európskych inštitúciách a členských štátoch, pretože Európa musí tu byť na čele v rámci tých dôvod, dohôd, ktoré sme dosiahli a aj pri ich implementácii tieto dohody nemožno vyňať z kontextu OSN, ale ak nebudeme mať podporu európskych členských štátov a európskych inštitúcií, nič nedosiahneme. Čiže toto je naozaj strategická implementácia. My sme uvítali aj tú formuláciu, ktorá sa týkala dohody. Áno, o tom budeme hovoriť. Viete, že táto dohoda je o záväzku, že je potrebné zo strany Európskej únie podporovať implementáciu týchto cieľov v partnerských krajinách. My sme k tomu naozaj závažnou mierou prispeli, pretože je to dôležité, je to veľmi silné a je dôležité, aby sme postupovali mm, systematicky. Musíme sa pozrieť na to, ako by sme strategicky mohli spolupracovať v rámci tejto implementácie. Tu sa musíme spojiť a musíme spojiť naše e, síly. Európska únia teraz však prebieha mm, e, reformačným procesom. Musíme sa vyzbrojiť a musíme sa pozrieť na agentu 2030. Toto už nie je o sektoroch. to ide o to, ako by sme e, spolupracovali, aby sme tieto ciele dosiahli. Napríklad, keď hovoríme o chudobe, tak e, sa pozrieme na cieľ 1, musíte sa pozrieť aj na kvalitu, musíte hovoriť o rodovej rovnosti. Keď hovoríme o hospodárskom raste, no tak tiež to nemôžno vnímať izolovanie, takže my všetci sa musíme do toho zapojiť a pracovať v rámci svojho, svojich možností. E, takže ja by som ešte raz chcela počiarknúť dôležitosť, že toto sa nám podarí implementovať len keď sa do toho zapojíme všetci pod vedením Európskej únie vzhľadom na tú externú dimenziu a len tak sa nám to podarí implementovať. Ja by som chcela poblahoželať komisii, e, k tej platforme, kde, e, ktorá má E, veľmi veľa zainteresovaných strán. Pôjde tu o implementáciu na internej ako aj externej úrovni a je to veľmi pozitívny signál. Samozrejme, že Európska únia to robí ako doplnok k tomu, čo, to rob, čo robia členské štáty. A v júli sa konalo naozaj vysokokvalitné fórum na vysokej úrovni, kde krajiny e, Európskej únie prispeli svojimi dobrovoľnými správami. Príklad Belgicko, kde sa bude zajtra konať veľké stretnutie, kde bude zastúpená e, veľká časť belgickej spoločnosti, súkromný sektor, Eh, lokálne vlády, takže tam sa bude prezentovať tento program, aká je verejná politika, aký je rozpočet, ako do toho je eh, zaangažovaný súkromný sektor a ako sa to bude implementovať v rámci tohto procesu, ktorý by mal postúpiť pred. No a potom toto fórum na vysokej úrovni, tam eh, sa to koná každý júl, teda sa dohodli, že sa to to bude konať každý júl, prijali program. A toto je naozaj veľmi dôležité, pretože to znamená, že krajiny majú vo vlastných rukách tento program a tento nový program už nie je o už nie je o penalizácii tých, ktorí sa do toho nezapájajú, ale ide o riede, riadenie dobrovoľnej účasti. A tu sú do toho zainteresovaní aj ďalší aktéry, pretože tá, tento program je veľmi široký, veľmi komplikovaný a nedá sa to dosiahnuť len na úrovni vlády. Naozaj si to vyžaduje zaangažovanosť týchto rôznych aktérov. Keď niekto pracuje v Bruseli, tak veľmi často počúva, že sa nedeje dostatočne veľa. Ale deje sa toho naozaj veľa. My zastupujeme Sledujeme viacej ako 100 krajín, ktorí podporujú implementáciu týchto cieľov a my máme aj proces, ktorý, kde sa zúčastňujeme už misií cez rôzne agentúry, a my napomáhame vládam e, pozrieť sa na tento program, aby zistili, kde sú ciele, aký je program, aby zistili, čo sú ich ciele a kde sú medzery, ako tieto medzery čo najrychlejšie zaplniť. Takže naozaj e, je veľa vecí v pohybe a naozaj sa toho deje veľmi veľa. No ale samozrejme je tu ešte jedna vec, ktorú by som chcela počiarknúť a to je úloha parlamentu. Pretože to nie ide len o zodpovednosť vlády. Musím povedať, že parlamenty tuto majú zásadnú zodpovednosť pri dosahovaní týchto cieľov. A tu ide o to, aby sme zabezpečili e, to, čo je v dobrej vôli vlády, na čo majú na starosti hlavy štátov a vlád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 a to nie, je len, e, to nie sú len e, SDG OSN. Áno, my ich podporujeme, podporujeme ich implementáciu, ale toto sú ciele členských štátov e, na prezidentskej úrovni, pretože to podpísali hlavy štátov a vláda. Aby sme podporili ich program, tak sa musíme zapojiť do toho všetci. My, európske inštitúcie, OSN, národné rozvojové agentúry a tieto musia podporovať vlády, pretože možno, že ani vláda nie je to správne slovo, aby to mohli implementovať krajiny. A čo je úloha parlamentu je, aby to pretavili do konkrétnych akcií, aby sa každoročne kontrolovala konformita s politikami, ktoré sú potrebné na implementáciu No a tiež sledujeme to, čo už bolo implementované. A to je na úrovni Európskeho parlamentu, keď sa napríklad európske inštitúcie zaviazali, že do toho budú venovať mm, tie, toľko a toľko finančných prostriedkov, takže túto dobrú vôľu je potrebné pretaviť do skutočných činov. Takže toto je veľmi ambiciózna agenda, veľmi ambiciózny program, musíme to časovo zosúľadiť No a potom naozaj e, tie záväzky sú naozaj silné. A musím povedať, že keď hovorím s poslancami, e, rozprávala som sa s členmi výboru AFE, DV a ten naozaj, tá angažovanosť je veľká. Neviem, či to je aj v iných výboroch parlamentu tak, ale to je práve tá výzva, pretože tu už nejde len o to, aby sme sa tým zaoberali len my, ale všetci. Takže ja by som sa chcela s vami podeliť aj o tie dobré skúsenosti z implementácie vo viacerých krajinách. Napríklad Uganda vytvorila parlamentné fórum k týmto cieľom trvalo udržateľného rozvoja a tento je prierezový. Toto je prierezovej. Je debatu, dialog, analýza, ale aj kapacita v rámci parlamentu. Tiež eh, Trinidad Tobago tiež vytvorili takýto orgán, ktorý má na starosti zavádzanie týchto cieľov. Po, po, napríklad pokiaľ ide o využívanie energie, vody, pokiaľ ide o školenia, mobilizáciu národných zdrojov, ale aj taká krajina ako Pakistan vytvorila pracovnú skupinu pre zavádzanie cieľov trvalo udržateľného rozvoja, takže viaceré krajiny a to aj v rozvojovom svete zaviedli tieto ciele a mohli by ste to robiť aj vy cez vaše výbory pre rozvoj vo vašich národných parlamentoch, ale musíte si uvedomiť, čo to znamená pre váš národný parlament, ako by to mohlo fungovať. Napríklad v Nemecku to už funguje. V Nemecku vytvorili e, poradenský výbor pre tieto SDG, ktorý vedie dialog, ktorý monitoruje implementáciu pretože eh, je to dôležité a na týchto vysokých fórach si vymieňajú skúsenosti. A mm, práve OSN cez svoju kanceláriu UNDP eh, zavádza túto spoluprácu s viacerými parlamentami po celom eh, kontinente. Takže máme aj špecifické nástroje a opatrenia, aby sme zistili, ako môžu tieto parlamenty spolupracovať, kde sa stretávajú ich záujmy. A my máme k tomu vydané aj príručky, ktoré veľmi radi poskytneme, pretože tento nástroj je veľmi užitočný. Takže tu by som skončila moju prezentáciu, ale tu ide o tom, ako to robíme. Tieto SDG tu ide o to, aby sme zmenili paradigmu a nepokračovali len tak jednoducho v starých vychodených kolejách, pretože to je ten spôsob, akým žijeme, produkujeme, konzumujeme, ako žijeme vo svojom okolí, ale tu ide aj o hospodársky model, ktorý súvisí s tým, ako budeme žiť ďalej a to nie je trvalo udržateľné, pretože to musíme zmeniť. Musíme to zaviesť do našich každodenných životov, do našej politiky, do politiky politík a politických stratégií a musím mobilizovať e, spoločnosť, vrátanie súkromného sektora, ktorý musí s nami tiež ťahať za jeden povraz a musíme napomáhať našim partnerom, čiže počúvať vzájomne jeden druhého, to je tiež zásadné a tieto ciele trvalodržateľného rozvoja sa zameriavajú na partnerstvo. A cieľom partnerstva nie je, aby sme prišli k náš našim priateľom a povedali im, tak toto máte robiť. A ide o to, aby sme v tomto globálnom svete diskutovali a keď chceme vyriešiť aj problémy migrácie, ja to nazývam problémom, záležitosťou migrácie a nie migračnou krízou, pretože e, tu nejde len o to, koľko ľudí k nám chodí, ale tu sú závažné problémy v našich partnerských krajinách a títo ľudia jednoducho hľadajú lepší život a základom tohto partnerstva musí byť, že im budeme napomocní pri hľadaní lepšieho spôsobu života. Takže ďakujem veľmi pekne za to, že ste ma sem pozvali a teším sa na ďalšie diskusie. So, so a challenge to us is about finding common solutions. Ďakujem pekne, takže tá vízo je, aby sme hľadali spoločné riešenia na našej planete. Parliaments have a role to play. Some of your countries have already... Parlamentu má samozrejme veľký rozdiel a boli tu už e, určité správy, takže viete, že OSN v júli o tom rokovalo. Máme tu k dispozícii správu týchto jednotlivých krajín, takže môžeme takisto zistiť, ktoré krajiny už podali túto správu. Je ich dosť v každom prípade v júli 2019 by to malo byť odprezentované. Čiže môžete sa s nami podeliť o tom, že čo vaše národné parlamenty robia v tomto zmysle, takisto aj z hľadiska záväzkov z New Yorku pred dvoch rokov. Teraz bude hovoriť Elena Telos, moja kolegyňa, ktorá za EÚ sa venuje otázke zahraničnej politiky. So, ladies and gentlemen, welcome to the European Parliament. Dámy a páni, vítajte v Európskom parlamente v priambašte demokracie. Je mi veľkou cťou, že môžem predsedať tomuto ctihodnému zasadnutiu. Chcem poďakovať Barbare za jej úvod a rada by som zopakovala slova privítania našej pani predsedničky na úvod tohto zasadnutia. Rada by som tiež vyjadrila vám poďakovanie za to, že ste prišli. Máme tu poslancov z panafrického parlamentu, z Tuníska, z Nigérie a Maroka, z ich parlamentov a tiež sú tu aj zástupcovia parlamentov až 25 členských štátov. Neviem teda síce, či sú tu všetci prítomní, ale v každom prípade vás chcem privítať. Ja som Eleny Teocharus z Cypru, som členkou Výboru pre rozvoj. Drahí kolegovia, pokiaľ ide o reakciu na agendu 2030 OSN o udržateľnom rozvoji, pokiaľ ide o ďalšie medzinárodné dohody, ktoré boli prijaté v roku 2015, ako je napríklad Paríska dohoda o zmene klímy, alebo rámec pre redukciu rizik na základe prírodných katastrof alebo financovanie rozvoja. Na základe tohto všetkého Európska únia spustila prieskum svojej politiky pre rozvojovú spoluprácu, ktorá vznikla na základe konsenzu z roku 2005 Cieľom bolo, aby sa predstavila stratégia pre dosahovanie cieľov udržateľného rozvoja a aby sa prispôsobilo globálnym výzvam, ako je treba migrácia, zmena klímy alebo bezpečnosť. Pre mňa osobne je to, prosím, nielen problém, ale kríza. My z európskeho juhu to vnímame naozaj ako krízu. Názov tohto tejto časti zasadnutia naozaj dobre hovorí, že koncenzus eh, znamená eh, vplyv na eh, implementáciu týchto opatrení v jednotlivých krajinách. Význam tohto spočíva, že chceme poskytnúť spoločnú koherentnú pozíciu tak na úrovni členských štátov, ako aj na úrovni EÚ, pokiaľ ide o ciele, hlavné aspekty rozvojovej politiky ako vrátanie implementácie potrebných aspektov. Európsky konsenzus o rozvoji bol spoločne podpísaný Radou komisiou a Európskym parlamentom v júni 2017. Tento výbor bol zodpovedný za rokovanie s komisiou a radom a podarilo sa nám dospieť k dohode. Ako výnimka boli menovaní dvaja spolu spravodajcovia aby sa zaistil čo najväčší možný konsenzus v rámci našich inštitú- inštitúcií. Spolu s pravodajcami boli vážení kolegovia pán Venta a pán Neuser. Tí sú tu dnes medzi nami a budú vás informovať o podrobnostiach vo vyjednávaní, čo viedlo k schváleniu tohto konsenzu a jeho hlavných prvkov. Pán Kaspar Frontini, ktorý je z DigiDevco, bude hovoriť o implementácii tohto konsenzu a jeho stanovisko, pokiaľ ide o, o udržateľnosti cieľov rozvoja a potom budete mať priestor pre pripomienky. Teraz by som rád eh, da, odovzdala slovo pánovi Ventovi. Máte 4 minúty.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 Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa chcel um, tiež poďakovať za túto možnosť. Um, prvú časť schôdze sme si už vypočuli, veľa tu toho odznelo. Ide o politickú súdržnosť a um, postup parlamentu, rady a komisie. A tuto v rámci tých rokovaní rady počas malckého predsedníctva spolu s mojimi kolegami a za podpory našho predsedu sa nám podarilo dosiahnuť dohodu a podarilo sa nám e, dosiahnuť dohodu. Prečo potrebujeme tento obnovený prístup k rozvojovej politike? Myslím, že ak sa pozeráme na politickú situáciu, na medzinárodnú situáciu, tak vidíme, že sú tu nové výzvy. Máme tu 8 mileniových cieľov rozvojových, ktoré vlastne sa e, rozdrobilo na 17 udržateľných rozvojových cieľov a preto táto deklarácia európska bola veľmi potrebná. Taká, ktorá by bola napojená na agendu 2030 a e, s týmito cieľmi. To znamená, globálny akčný plán bude zacielený na ľudí, na mier, na partnerstvo a na prosperitu. Preto vlastne ten koncenzus je veľmi dôležitým prvkom, pretože mení rámec spolupráce pre Európsku úniu. Stanovujú sa tu nové priority, keď hovoríme o takých otázkach ako chudoba, udržateľné udržateľné ciele a ďalšie výzvy, ktoré sú prepojené s demografickými výzvami, s hospodárskymi výzvami, so sociálnymi problémami a environmentálnymi problémami. Ako veľmi dobre vieme, Európska únia, ako aj členské štáty, vyčlenujú najväčšie financie práve na tieto ciele sme najväčším donorom. 17,5 milióna ide napríklad do vzdelávania, do dobrej správy veci verejných, do právneho štátu, do prístupu k právnej pomoci a takisto k prístupu k pitnej vode, ako aj k surovinám, ale takisto aj také oblasti, ako napríklad vytváranie pracovných príležitostí. Ale na druhej strane mince zasa máme oficiálnu rozvojovú pomoc, ktorá je vlastne samotným základom tohto koncenzu, pokiaľ ide o tie naše záväzky týkajúce sa financií na úrovni 0,7 hrubého domáceho národného produktu, pokiaľ ide o tento konkrétny cieľ do roku 2030. Takže z nášho uhla pohľadu, pokiaľ ide o perspektívu Európskeho parlamentu, je dôležitý práve ten koncenzus na úrovni konzistencie a lepšej koordinácie jednotlivých krokov, ktoré sa konajú na úrovni Európskej únie, ako aj na úrovni členských štátov Rovnako je našou snahou posilniť dobrú správu vecí verejných, a spoluprácu s, občianskými spoločnosť, s občianskou spoločnosťou a takisto posilňovať aj občianskú zodpovednosť. Ja si myslím, že je veľmi dôležité práve v tomto samotnom kontexte, aby úloha národných parlamentov bola posilnená rovnako ako aj otázka miestných, regionálnych parlamentov a občianskej spoločnosti ako takej. O čom tu hovoríme? Hovoríme tu o politickej podpore, rozpočtovej podpore, ako aj demokratickom dohľade, dozore v našich krajinách a ostatných krajinách, napríklad v rozvojových krajinách. Naše hlavné ciele sú uberanie sa dopredu prostredníctvom PPP projektov na to, aby sme zabezpečili férový obchod, čo je vlastne kľúčovým prvkom tohto koncenzu. Toto je úzko spojené s bezpečnosťou, s dobrou migračnou politikou. Ako viete, to je dôležité, pretože ak sa pozrieme na jednotlivé krízy, tak tu sa to vyjavilo ako taký kľúčový prvok v rámci boja proti migrácii, premiesňovanie ľudí, pretože takéto menej demokraticky stabilné krajiny sú viac zraniteľné a preto nútená migrácia by sa neudiala. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme prepojili bezpečnostnú politiku, hospodárskú politiku, environmentálnu politiku a všetky tie mechanizmy, ktoré vlastne vedú k lepšej správe veci verejných. Takže to je z mojej strany všetko. Teraz by som rád dal slovo môjmu kolegovi Norbertovi. Norbert, nech sa páči. Ďakujem pekne, Bogdan. Ďakujem Eleni za to, že si mi udelila slovo. A drahí kolegovia z národných parlamentov, z panafrického parlamentu a z Európskeho parlamentu. Myslím, že to je dobrý signál, že pred nadchádzajúcim summitom EÚ a Africké krajiny ste prišli medzi nás, aby sme spoločne diskutovali ohľadom implementácie možností cieľom udržateľného rozvoja. Opracujem sa na vás ako aj spoluspravodajca SND v tejto záležitosti. Ja som to vyjednával spolu s kolegom z EPP, Bogdanom Bentom. A dovolte mi jednu poznámku. Ja som z Nemecka. Aktuálne v Nemecku neexistuje žiaden konsenzus, ako dospieť k spoločnej vláde. Aspoň my v Európskom parlamente sme mali dobrý konsenzus o tom konsenzu, ak by som mohol tak povedať, čo znamená, že môžeme spoločne spolupracovať nie len medzi dvoma veľkými stranami, ale môžeme zapojiť takisto aj ostatné strany. Spoločne s kolegami tvrdíme, že vykorenenie chudoby je hlavným princípom, tým primárnym princípom nášho koncenzu, tak ako aj politického konzu k rozvoju vykorenenie chudoby sa chápe ako integrácia ekonomických, sociálnych a environmentálnych rozmerov v súlade s agendou udržateľného rozvoja pre rok 2030. Keď chceme dospieť k tomuto cieľu, naše členské štáty musia dosiahnuť 0,7-percentného cieľa vykorenenia chudoby. To isté presadzujeme v rámci nového konsenzu, avšak Bohužiaľ, zatiaľ toto nebolo dostatočne zrevidované. Máme akýsi program pre doterajšie ciele, ktorý bol stanovený už v tom predchádzajúcom koncenzu. Preto spoliehame na vás, že eh, svoje členské štáty vyzvete k zodpovednosti, aby sa dosiahlo toho 0,7% cieľu boj za zmeny no, klímy sú pre nás zásadné. Toto potvrdzuje záväcky e, COP21. Zmena klímy úzko súvisí s polnohospodárstvom a s chovom dobytka. Ak chceme bojovať e, s chudobou, podvyživou a hladomorom, musíme hlavne investovať do malých polnohospodárov, farmárov, a ako sú podporované finančnými mechanizmami, ktoré budú prispôsobené potreba, ktoré im budú pomáhať vytvárať rôzne družstva alebo nejaké iné formy malých a stredných podnikov čo úzko súvisí aj s investíciami a s obchodom, sú to tiež environmentálne štandardy. Tento konsenzus zahraňuje záväzky presadzovať dôstojnú prácu, presadzovať spoločenskú zodpovednosť a investície do rozvojových štátov. Bude to na nás, zastupcov parlamentu, aby sme úzko spolupracovali s organizáciami občanskej spoločnosti a aby sme aj naďalej trvali na tom, že bude prebiehať monitoring za účelom zaistenia implementácie uh, parlamentu, tak aby došlo k zmenám uh, životných podmienok týchto ľudí. Uh, v tom koncesu to nie je až také pokryté, je to potrebné reflektovať. avšak na druhej strane vo výbore TV sa veľmi angažujeme. Zlepšené životné podmienky. To by mohlo prispievať menším migračným faktom z dlhodobého horizontu, avšak migrácia môže posilne prispieť k udržateľnému rozvoju. Tento koncenzus žiada, aby migračná politika bola založená na zodpovednosti a na plnom rešpektovaní humanitárnych a ľudských práv súvislých záväzkov dáva to členským štátom a OSN prispievať v rámci holistického štrukturovaného prístupu k spolupráci a zároveň, aby sa riešili základné príčiny migrácie. Boli sme úspešní v tom, že sme sa vyhli tomu negatívnemu prepojeniu medzi spoluprácu oblasti rozvoja a riadenia migrácie, preto sa teším na naše ďalšie zásadnutie, ktoré prebehne nasledujúci rok v novembri. Budem sa tešiť, že si vás budem môcť vypočuť, aby sme mohli hovoriť o tom spoločne, čo sa nám podarilo dosiahnuť a ako sa nám darila implementácia pri tomto udržateľnom rozvoji. Ďakujem. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας καλωσορίσω και στην γλυκύτατη ελληνική γλώσσα. Ďakujem pekne. Teraz by som chcel takisto aj v mojom národnom jazyku, ktorom je grečtina, privítať ďalších kolegov a odozám teraz slovo pánovi Frontinimu a môjmu kolegovi z Európskeho parlamentu, ktorý by sa chcel eh, vyjadriť. Tak všetci kolegovia, tak z Národných parlamentov, ako aj Európskeho parlamentu, keď zdvihnú ruku, budú zapísaní na zoznam rečníkov ak to tak už neurobili predtým. Pán Frontini, máte slovo. Thank you, Chairman. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Chcem všetkých privítať, pozdraviť. Naozaj je pre mňa veľkým potešením, že tu môžem vystúpiť. Pokiaľ ide o to, to konsenze, budem o ňom hovoriť vo svojej prezentácii, Rád by som sa zmienil o práci, ktorú sme tu spoločne s ostatnými inštitúciami, hlavne Európskym parlamentom, zrealizovali. Ja som mal tú čest pracovať so spravodajcom a s predsedom tohto výboru za komisiu. Je mi jasné, že som časovo obmedzený, takže mi dovolte, aby som sa zmienil o tom prvom bode. Už to tu zaznelo, ale ja by som to rád ešte zdôraznil Vlastne iným z dôležitých rysov koncenzu je to, že tento dokument bol podpísaný predsedom komisie, predsedom Európskeho parlamentu a takisto aj predsedom rady, teda na tej najvyššej úrovni za radu a za členské štáty. To podpísal predseda rady, takže toto je dokument, ktorý sa týka spolupráce na, v rámci Európskej únie, ale takisto sa týka aj bilaterálnej spolupráce medzi členskými štátmi, takže je to spoločná vec. A toto je veľmi dôležité pretože na jednej strane máme spoluprácu EÚ v oblasti e, rozvoja, ale takisto tu máme aj 28 bilaterálnych procesov spolupráce. Ale vtedy, pokiaľ sa nám podarí zlepšiť efektivitu spolupráce, sa dostaneme ďalej. Je dobré, že tu máme na začiatku ako východisko jeden jediný dokument, ktorý hovorí o tej spolupráci, o tom základom a bude ho svojím spôsobom koordinovať. Ide o tento konsenzus, ktorý sa snaží riešiť celý rad globálnych úloh, ale chce vytvoriť aj určitý globálny program pre rokovania, pretože medzinárodná spolupráca v oblasti rozvoja sa takisto mení. Rozvoj rozvojové krajiny musia riešiť eh, problémy s ich riešením, im pomáha práve ten rozvinutý svet. Ale trvalo udržateľné ciele, to je niečo iné. Tu ide o riešenie väčšiny problémov, ku ktorým treba porestupovať prostredníctvom koordinovanej akcie a práve o to sa usilujeme. Preto tu máme ten európsky konsenzus. Poprosím ďalší slajd. V rámci tohto konsenzu sa snažíme hľadať odpovede. Máme tu tzv. tých 5P. V angličtine to všetko začína na P, People, Planet, Prosperity, Peace and Partnership. Týmto sme chceli ukázať, že rozvojovú politiku nemôžeme realizovať izolovanie. Je to súčasť širšieho prístupu pre medzinárodné spoločenstvo a jednotlivé členské štáty. Preto tu chceme vytvoriť väzby medzi rozvojovou politikou a ďalšími kľúčovými politikami. Nie je mieru bez rozvoja, naopak. Teraz tu máme problém migrácie. To je výzva, ale zároveň aj príležitosť. Musíme sa na to pozerať obidvoma pohľadmi. Potom humanitárna politika a rozvojová politika musí ísť ruka v ruke. Máme tu klimatickú zmenu, tá je previazaná s obchodnou politikou, s daňovou politikou. Viem, že mám malo času, takže to prebehnem rýchlo. Dovolte mi však zmienku o tom, ako sa toto všetko dá v reálnej praxi realizovať. Ako som už povedal, prvá vec to je lepšie koordinovaná prax medzi Európskou úniou a jednotlivými členskými štátmi. Preto je dobré, že sa europoslanci a zastupcovia národných parlamentov schádzajú, pretože pre konsenzus rátame s viacerými akciami, ktoré by mohli zlepšiť túto spoluprácu. Je to hlavne spoločné programovanie v teréne, po druhé, musíme sa zamyslieť nad tým, ako zaistíme finančné zdroje. Je tu záväzok na 0,7 HDP na rozvojovú pomoc, ale musíme tiež zaistiť úvery zo súkromného sektora, ktorý je potrebný v tejto veci mobilizovať musíme tiež eh, mobilizovať eh, domáce financie, ktoré sú najstabilnejším strojom pre rozvoj. Musíme teda iniciovať svojich partnerov k tomu, aby sa v tejto veci činili. Máme tu agendu, ktorá ide nad rámec vlády a súkromných investorov. Je to agenda pre ľudí, nielen pre vládu. Preto je dobré, aby sme sa dnes mohli spoločne o tom pobaviť. Výsledky AFE, ktorý ide o rozvoj, určuje ďalšie dôležité prvky politická koherentnosť napríklad. To je samozrejme dôležitá vec. Je potrebné tvoriť správne politiky, ktoré je potrebné rozvíjať na úrovni národných štátov pretože aj ich politika bude mať e, oveľa ďaleko siahlejší dopad na rozvojové krajiny. A nakoniec tu ide aj o univerzálnu agendu. Ide o všetky. Ha. E, zameriame sa na elimináciu chudoby, ale v rámci spolupráce máme čo dočinenia s najrôznejšími úrovňami rozvoja rozvojových krajín. Tí sa od seba veľmi lišia. Niektoré rozvojové krajiny nepotrebujú až toľko ODA, ale sú kľúčové pre implementácie agendy a aj preto je potrebné tú spoluprácu diverzifikovať podľa individuálnych potrieb. Posledný bod. Komisia sa všetko toto snaží zrealizovať do praxe. Zakomponovala to do revidovania agendy v medziobdobí a už sa díva avšak aj na viacročný finančný rámec a chce túto dohodu zakomponovať do partnerstva, ktoré nahradí dohodu z Kotonu. Máme tu tiež celý rad konkrétnych vecí, investičný plán, investície do afrických krajín spoločne s OSN. Je tu veľká iniciatíva, ktorá chce poskytnúť oveľa väčší priestor ženám napríklad. Chceme tiež mobilizovať domáce zdroje. Toto všetko sa odohráva na úrovni EÚ. Vaša úloha bude dôležitá takisto v tom, ako jednotlivé členské štáty sa budú snažiť zakomponovať nápon tohto konsenzu do ich národných politik. Takže implementácia je jedna vec, ale je potrebné takisto o nej aj podávať správy. Máme tu spoločný záväzok, ktorý sa spoločne s Európskym parlamentom a inými členskými štátmi, aby sme predložili správu o implementácii tohto konsenzu, kde bude tiež informácia o tom, ako pomáhame realizovať ciele udržateľného rozvoja v rozvojových krajinách. Toto je dôležitý bod. Bude to tiež dôležitá správa. Ako som už povedal, bude to dielo všetkých. Bude to správa, ktorá bude hovoriť o rôznych úrovniach EÚ a takisto aj úrovni členských štátov. Ďakujem, pán Fronti. The floor. Uh, you will have three minutes each. Ďakujem kolegovia. Teraz ďalší. Máte zhruba 3 minúty každý, takže buďte struční na to, aby sa dostalo slovo každému, kto sa chce vyjadriť. Potom, čo ste sa už prihlásili a dostanete slovo, tak vás poprosím o predstavenie sa, o to, aby ste povedali, z akej krajiny ste. Ak máte otázku, prosím vás, naznačte, na koho sa otázkou obraciate. Ďakujem veľmi pekne. Začneme s pani Ana Oteron zo Španielska. Dobrý deň. Veľmi pekne ďakujem za túto chvíľu, ktorú môžeme spolu zdieľať. Volám sa Ana Perona. Neviem, či ma počujete. Som zo Španielska. Sí, lo tengo. Más cerca? Sí, ahora? Vale. Bueno, yo soy Ana Belén Terro. Dobre, takže som Ana Perón zo Španielska a dnes ráno som vám chcela položiť eh, jednu otázku. Nie na niekoho konkrétneho, ale tak všeobecné. Vo všeobecnosti na všetkých eh, eh ohľadom tohto konsenzu takisto aj hľadom tejto témy, toho procesu, ktorý viedol k tomuto koncenzu. Takisto som čítal, že tu bolo alternatívne iné možné riešenie. A chcem sa vás spýtať, ako sa vám podarilo dosiahnuť tento konsenzus v Európskom parlamente? Aby ste mi to troška viacej vyjasnili. Thank you, Anna. Uh, now the floor. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pani Anigen Whitfeld z e, Norska. Nech sa páči. Micro. So, thank you so much. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne za to, že ste nás pozvali. Hovorí pani Hütfeld. Prerozdelenie bohatstva je základnou podmienkou na to, aby sme dosiahli udržateľné rozvojové ciele. Daňové raje znemožňujú krajinám financovať vlastné vzdelávacie systémy, nemocnice, preto musíme riešiť tieto otázky a musíme riešiť aj situáciu v rozvojových krajinách, pokiaľ ide o e, rovné prerozdelenie medzi, ale aj v rámci rozvojových krajín. Myslím si, že medzinárodná pomoc môže byť prípustná iba ak politickí vodcovia budú zodpovední za redistribúciu a inkluzívny rast. Financovanie rozvoja je kľúčovou otázkou a ja som rada, že môžem povedať, že Norsko dodržalo na 100% eh, na 1% z hrubého národného produktu svoju rozvojovú pomoc a tieto rozvojové ciele budú vlastne základom aj pre ďalšie výdavky do tejto oblasti. Po druhej svetovej vojne sa Európa rozvinula vďaka pomoci, ale aj kvôli voľnému slobodnému obchodu. Otváranie trhov bolo dôležitou cestou pre rast a rastovú, rastovú stratégiu, rovnako ako rozvíjajúce sa krajiny, ktoré dosiahli e, hospodársky rast z obchodu a rastúcu konkurencieschopnosť, tak toto všetko je výsledkom rozhodnutí, ktoré prijali viaceré krajiny, tak z lavicového ako aj z pravicového spektra. Nedostatok inkluzívneho rastu vedie k tomu, že rast je ako keby cieľený a reakciou na to je protekcionizmus, čo je samozrejme nesprávne. Preto si myslím, že medzinárodná hospodárska súťaž nemôže fungovať bez nejakých slušných pracovných podmienok a pracovných štandardov, Inkluzívny rast a slušné pracovné podmienky by, musel, by mali byť aj v Európe správne merané na to, aby sme dosiahli rozvojové ciele. Ďakujem veľmi pekne. Uh, I'm asking Mr. Dimitrios Ema. Teraz dostane slovo pán Emanuelidis z Grécka. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Chcel by som sa srdečne e, poďakovať za túto možnosť zjednotenia e, tohto nového prístupu v oblasti rozvojovej politiky z celosvetového hľadiska a za to, že to vzýšlo z európskych inštitúcií, z členských štátov Európskej únie v spolupráci s rozvojovými krajinami. Ja si veľmi dobre uvedomujem, že ochrana toho európskeho sociálneho modelu je potrebná, ale zároveň, že sú tu pred nami veľké výzvy, napríklad nezamestnanosť mladých, ktorá to súvisí samozrejme aj s tými tokmi utečencov, ale sú to aj environmentálne výzvy ako klimatické oteplovanie alebo napríklad nedo, dodržiavanie základných ľudských práv. To sú veci, ktoré vidíme stále viac aj v ostatných častiach sveta. Agenda do roku 2030 môže mať pozitívny dopad na riešenie týchto víziev na úrovni jednotlivých členských štátov. Avšak situácia je taká, že koordinujúca úloha, pokiaľ ide o implementáciu na úrovni jednotlivých odborných ministerstiev od decembra roku 2016, bola prijatá zo strany jednotlivých častí vlád, to znamená na úrovni jednotlivých ministerstiev na národnej úrovni. V prvej fáze to vyzerá teda tak, že tých 17 cieľov a jednotlivé podciele, ktoré sa týkajú udržateľného rozvoja, ktoré prijala naša krajina, sú zakotvené a prepojené s tými trojimi dimenziami rozvoja, to znamená hospodársky, sociálny a environmentálny rozmer. Toto je e, súčasť týchto troch, tohto trojuholníka a tieto dimenzie sú vlastne základnými podmienkami na to, aby sme dosiahli udržateľný rozvoj a zabezpečili budúcnosť pre občanov a my všetci musíme v tomto rámci, v ktorom sme činní, veľmi zorne e, realizovať tieto jednotlivé osy na to, aby sa nám podarilo dosiahnuť to, aké ciele sme si stanovili. Ďakujem pekne. A teraz zase budeme pokračovať v angličtine. Teraz zostane slovo pani Rozália Víro z Rumunska. Nech sa páči, máte slovo. Pani Rozália. Ďakujem pekne, tu som. Ďakujem za slovo. Dovolte mi sa najprv poďakovať za zorganizovanie tohto zasadnutia. Je to pre nás vynikajúca príležitosť budem pokračovať v prezentácii tej situácie v Rumunsku a budem hovoriť po rumunsky. Ďakujem veľmi pekne. Rumunsko je jedným z 193 štátov, ktoré podporujú udržateľné rozvojové ciele v roku 2015. Vízia Rumunska v snahe implementovať agendu 2030 v rámci programov vlády vychádza teda z toho, že chceme dosiahnuť vyváženú spoločnosť základe inkluzívnych princípov. Môžeme povedať, že zodpovednosť, ktoré sme prijali, rozpovednosti, ktoré sme prijali na národnej úrovni, pokiaľ ide o realizáciu týchto udržateľných cieľov. To znamená predovšetkým snahu identifikovať tie mechanizmy, ktoré vedú k implementácii týchto cieľov, aby sme pochopili tie výzvy v týchto implementačných procesoch, na to, aby sme vytvorili monitorovacie mechanizmy a pokrok, pokiaľ ide o implementáciu týchto cieľov a identifikovali potrebné finančné zdroje pre tieto ciele. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme mali integrovaný prístup hospodársky, sociálny a environmentálny v rámci implementačného procesu týchto cieľov. Takisto si myslíme, že v rámci tejto snahy by sme mali vychádzať z istej mapy, mapy národných stratégií, ktoré už existujú, pokiaľ ide o témy agendy 2030 Takže mali by sme začať a vychádzať z tém ako ochrana životného prostredia, podpora genderovej rovnosti a takisto aj pomoc rozvojová. Takisto by sme sa mali snažiť pozrieť na tie rozdiely a priepasti, pokiaľ ide o ciele v existujúcich objektívnych stratégiách a nadviazať na akčné plány, aby sme si mohli stanoviť konkrétne polia zodpovednosti a lehoty. V roku 2017 Rumunsko vytvorilo oddelenie pre rozvoj v rámci e, bude to subsekcia na ministerstv na úrovni predsedu vlády. Je to v súlade s plnením agendy 2030 v Rumunsku. V tejto chvíli vlastne toto oddelenie sa nachádza v procese organizácie všeobecnej konzultácie so všetkými členmi verejnej administratívy, tak na centrálnej ako aj lokálnej úrovni. V rámci Ministerstva pre životné prostredie máme interministeriálnu komisiu, ktorá sa zaoberá integráciou environmentálnej politiky a sektoriálnych politik na národnej úrovni. A takisto v rámci ministra pre životné prostredie máme takisto aj pracovnú skupinu na to, aby sme nadviazali na tie národné témy, pokiaľ ide, udržiavanie, pokiaľ ide o plnenie udržateľných rozvojových cieľov. Výbor pre zahraničné veci parlamentu takisto zohráva úlohu, pokiaľ ide o podporu implementácie udržateľných cieľov. Našim zámerom a úmyslom je, aby sme boli centrom, pokiaľ ide o implementácii udržateľných rozvojových cieľov pre juhovýchodný región Európskej únie a nachádzame sa v procese prípravy národných správ. Pokiaľ ide o rok 2018, to je všetko z mojej strany. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, Rozália. A predtým, než dám teraz slovo ďalším poslancom Európskeho parlamentu, pani Lole Sanchez a Heidi Hautale by som reagovala na, tomu, na to, čo povedala pani Anna Teron o svojej otázke. Ten finálny výsledok na plenáne na pléne bol 409 za, 70 proti a 159 bolo zdržaní. Takže Lola, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, Eleny. Aktualizácia konsenzu by mal poslúžiť pre podporenie logiky DGs, eh, podnikateľského prostredia a takisto aj politických cieľov, okrem toho, čo sa pokročilo v predposledné roky. Avšak eh, ide hlavne o prepojenie migrácie, bezpečnosti a takisto rozvoja a pre, ide o podporu eh, úlohy privátneho sektora. Je potrebné využívať oficiálnu pomoc na rozvoj, kontrolovať migračné toky a toto všetko e, ide ruka ruke s externalizáciou ochrany vonkajších hraníc. E, je potrebné posilniť e, takisto mechanizmu spolupráce s privátnym sektorom, to treba zdôrazniť, ako napríklad verejno pri súkromné partnerstva a takisto aj určité pochybnosti o ktoré tieto vytvárajú. Ďalej, pokiaľ ide o povinnosti, napríklad pokiaľ ide o zodpovednosť privátneho sektora v týchto otázkach, ktoré sa týkajú ľudských práv. A takisto, pokiaľ ide o rodové rovnosť, toto je veľmi slabý bod, hlavne pokiaľ ide o, o, spoločenstvo LGBT a takisto aj pokiaľ ide o postup, pokiaľ ide o dosiahnutie tohto konsenzu a tých cieľov konsenzus, je potrebné, keď hovoríme o konsenzus percent hlasov, ktoré bolo zasi uvedomiť, je potrebné, Libera, že liberáli, zelená takisto GUE, my predkladáme alternatívnu uznesenie, kde e, pripomíname takisto aj stanovisko, ktoré bolo schválené EP o tomto istom, kde hovorí o finálnom dokumente. Chceme zdôrazniť, že musia sa e, používať cieľe efektívnosti pre dosiahnutie cieľov udržateľnosti, hlavne pokiaľ sa súhľadiť s transparentnosťou a takisto aj zohľadnenie všetkých zúčastnených strán na týchto projektoch. Zdôrazňujeme, že je potrebné rátať s mechanizmov mm, pre rozdielenie účtov, hlavne pokiaľ ide o aplikovanie OED a s cieľami. Je potrebné mať určitý časový harmonogram, aby sme postupne dosiahli tieto ciele a takisto aj tieto mety. Chceme zdôrazniť to, že pomoc, rozvojová pomoc by nemala byť eh, podmienená s spoluprácou eh, týchto krajín, pokiaľ ide o migráciu. A je potrebné si uvedomiť, že túto pomoc nemôžeme eh, takisto aj pri kontrole, prepájať s kontrolou hraníc, pokiaľ ide o migračné toky a takisto zdôrazňujeme potrebu týchto cieľov, hlavne pokiaľ ide o nedávnu reformu No, tejto udržateľnej pomoci e, v oblasti politiky bezpečnosti a e, aby sme mali jasné cieľy vykoreniť e, tak chudobu, ako aj podporiť tieto udržateľné ciele. Preto si myslím, že je to slabý konsenzus, ktorý nedosiahne viac ako len veľmi slabý rozvoj. Ďakujem. Thank you, Lola. Ďakujem pekne, Lola. Vy sa chcete vyjadriť hneď teraz? Nech sa páči. Môžem hovoriť po španielsky, kolegyne? Najprv Nebolo to 51% na plenárke, pretože to hlasovanie za konsenzus bolo 76,8%, 10% bolo proti a 12% sa zdržalo. To znamená, že skoro 80% bolo za tento konsenzus za nehovorí o údajoch, eh, ktoré sú... Takže vy nehovoríte o údajoch, ktoré by boli naozaj pravdivé. To je poprvé. Po druhé, viete veľmi dobre, že sme rokovali v rámci Európskeho parlamentu medzi všetkými politickými stranami. Samozrejme, že boli niektoré aspekty, ktoré neboli eh, z pohľadu eh, tých, tej frakcie, ktorú ty zastupuješ, alebo tej skupiny frakcií. neboli ste s tým Mm, nesúhlasili ste, avšak je potrebné vždy sa snažiť dosiahnuť konsenzus eh, v konštruktívnom duchu. Avšak plenárka, nezabúdajte, že to bolo práve v tento deň, kde bolo 673 poslancov a z toho skoro 80 hlasovalo za. Uh, I will give the floor a teraz dostane slovo neskôr Heidi. Teraz dostane slovo pani alebo pán, neviem presne, pán Mameti Sidibem z panafrického parlamentu. Mameti Sidibe, nech sa páči. Merci, Ďakujem pekne, pán predseda, pani predsedníčka. V, programu, v programe ste nás žiadali, aby sme zareagovali, pokiaľ ide o konsenzus, ktorý viac menej je len takým európskym konsenzom. Ale ja si myslím, že pri implementácii cieľov trvalo udržateľného rozvoja by mal byť planetárny konsenzus najprv dosiahnutý. Vo všetkých prípadoch tento európsky konsenzus by sa mal približiť africkému konsenzusu vzhľadom aj našu spoločnú históriu, jazykovú príbuznosť, preto som využil možnosť hovoriť francúzsky, aj pokiaľ ide o politické, ekonomické a ľudské vzťahy, ktoré medzi nami vládnu. Ja si myslím, že toto znamená včera bolo povedané, že Európa sa rozvíjala vďaka svojej spoločnej viele a tak viera ale spoločne aj vďaka prínosu Afriky. Avšak naopak my si myslíme, že že musíme rátať s nami, ale aj s partnerstvom, historickým partnerstvom, ktoré bolo opätovne obnovené s Európou, aby sme mohli dosiahnuť ciele trvalo udržateľného rozvoja. Avšak toto v prípade eh, jedine v tom prípade, pokiaľ pôjde o oboj strane rovnocenný vzťah. Máme tu 17 e, cieľov trvalodržateľného rozvoja, ktoré ležia na srdci Afričanov. Všetky tieto ciele sú našimi prioritami. A všetko ešte musíme urobiť. Myslím si, že v konkrétnom toto presnom prípade je potrebné zabezpečiť e, konvergenciu záujmov. Rozvoj Afriky z môjho pohľadu je možné realizovať e, cez stabilitu v Európe, pretože tie výzvy, ktoré sú pred nami, sú výzvy, ktoré majú potom, ktoré sa rovnajú dôsledkom klimatických zmien. Včera to povedal práve prezident že momentálne ide o niečo, čo sa rozkladá na oveľa väčšej ploche, ktorá, ktorej sa tieto klimatické zmeny týkajú. Tu Prečo, by, prečo sa ľudia hýbu? Prečo sú tu migračné toky? Idú tam, kde je to lepšie, tak ako je to v tom našom prípade. Keď ide o kolonizáciu, alebo keď e, si zoberieme kolonizáciu a tak ďalej, toto všetko malo ten istý kontext. My sa momentálne nachádzame na takej úrovni, kde máme medzinárodné vzťahy, spoločné ľudské vedomie, že môžeme dosiahnuť tieto ciele a tento konsenzus, ktorý sa skladá zo 17 cieľov pre moju krajinu v prípade napríklad programového nastavenia tohto plánu. My sme uh, súčasťou agendy 2030 spolupráce s Africkou úniou, avšak aj ciele trvalo držateľného rozvoja sú veľmi dôležité. Ako však môžeme eh, s týmto rátať? Ako môžeme dosiahnuť tieto ciele? Je, je pravda, že je potrebné eh, mať eh, vzájomné úsilie, zabezpečiť ho. Avšak z dlhodobého hľadiska je v našom záujme aby sme spoločne zabezpečili vzájomný rast, tak v Afrike, ako aj v EÚ. Aby sme navzájom mohli z neho vyu- ťažiť, tak v Afrike, ako aj v Európskej únii. Ak máte finančné zdroje, Afrika ich potrebuje. Potrebuje sa teraz rozvíjať. Práve tam treba investovať, pretože aj dividendy sa vám potom vrátia. Čo? Prepačte, pán Mahmety, musím vás prerušiť. Um, Allow me to this point to rem- Prepačte, musím vás prerušiť. Dovolte mi eh, pripomenúť to, čo povedal Nelson Mandela, že na to, aby sme dosiahli rozvoj, musíme investovať do vzdelávania, vzdelávania, vzdelávania. Toto je hlavná doktrína. In this house. Uh, now... Toto je hlavná doktrína v našom parlamente. Teraz dostane slovo pán Mac Angel a požiadam všetkých, aby ste dodržiavali presne čas, inak budeme musieť vás prerušiť bez toho, aby sme mohli potom dať slovo ostatným. Ďakujem pekne za zorganizovanie tohto podujatia. Chcel som sa vyjadriť z uhla Luxemburska. My vnímame tieto SDG ako nie je pokrok, skôr ako krok dozadu, keď to napríklad porovnáme s tým koncenzom z roku 2005, čo však je dobré, že teraz to je napojené na e, tú agendu do roku 2050. Je to koherentný dokument, ktorý sa snaží nastoliť väčšiu súrodnosť medzi jednotlivými rozvojovými politikami národných štátov, ale sú tu určité veci, ktoré sa nám doposiaľ nepáčili. Pokiaľ ide tento nový koncenzus, myslíme si, že sa vzdialil od hlavného cieľa eradikácia chudoby, vykorenenie chudoby a takisto e, naši ministri, ktorí boli na týchto rokovaniach, vyjadrili vlastne tieto obavy, opakovanie, že kondicionality a tá odvolávka na readmisné dohody, ktorá sa tam dala do toho, je niečo, čo nás nepotešilo. Takisto dodržiavanie tie kritériá, ktoré sa týkajú prepojenia bezpečnosti a rozvoja, to sú takisto prvky, ktoré nás znepokojujú trochu v rámci tohto koncenzu. A takisto, ako už povedal náš nemecký priateľ pán Neuser, nie je tu žiadny monitorovací systém alebo žiadny harmonogram aby sme dosiahli ten cieľ 0,7%, ten princíp Takže toto tu chýba v rámci tohto koncenzu a ja si myslím, že je to jednoducho smutné, že to nie je súčasťou. Takže pokiaľ ide o ten koncenzus. A ešte pokiaľ ide o to, čo povedala pani Monteiro Pe Peše z OSN, pokiaľ ide o úlohu významu parlamentov v rámci SDG a ich implementácie, ich úloha je dôležitá, ale úloha parlamentov nie len pokiaľ ide o interakciu s vládou, ale aj pokiaľ ide o spoluprácu s občianskou spoločnosťou a náš rozvojový výbor v parlamente v Luxembursku pravidelne organizuje inštitucionalizovanú výmenu medzi členami parlamentu a predstaviteľmi občianskej spoločnosti, predovšetkým mimovládnych organizácií, ktoré pracujú v oblasti medzinárodného rozvoja. Myslím, že toto je takisto veľmi dôležité. A pokiaľ ide o ďalšie veci, my sprevádzame našich ministrov do New Yorku, kde sme mali prezentáciu na vysokom fóre, na najvyššom fóre a, informujem, a boli sme informovaní, e, inf, teda boli sme v kontakte s našimi ministrami, aby sme vedeli, že čo tam budú prezentovať, takže veľmi dôležité, aby my ako poslanci národných parlamentov sa venovali týmto témam bližšie a Treba spolupracovať nielen s výbormi pre rozvoj, ale aj pre životné prostredie a musíme pravidelne organizovať takéto spoločné zasadnutia výborov. Ďakujem pekne. Veľmi pekne ďakujem. Teraz nás požiadala o slovo naša pani predsedníčka, áno. Takže toto je veľmi dôležité. Áno, konsenzus, áno, tu boli určité napätia v našej diskusii, ale mm, to nie je e, to, aby sme do, dosiahli náš konsenzus alebo komisný konsenzus. Ide o to, aby sme dosiahli zhodu medzi 28 členskými štátmi a niektoré parlamenty majú také stanovisko, ktoré sa nám nepáči, aby som to povedala priamo. Ale keď ministri prídu na stretnutie, tak predložia svoje vnútroštátne stanoviska, svoje národné stanoviska, ale my, vy musíte mať o týchto záležitostiach diskusiu vo vlastnom parlamente. E, takže toto je vlastníctvo členských štátov, tak ako je to v komisii a tu. Áno, ďakujem pekne. A teraz pani Slein má slovo. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsednička. Vážení kolegovia, ďakujem veľmi pekne za túto možnosť, že si môžeme vymeniť názory s členmi národných parlamentov. To si naozaj vysoko vážim. Je dôležité, aby sme tu si uvedomovali tú túto veľmi dôležitú zodpovednosť a ide tu o implementáciu tohto nového programu o trvalo rozvoji. A ja sa však obávam, že keď to nebude robiť správnym spôsobom, tak e, riskujeme, že sa nám to nepodarí, pretože dnes na globálnej úrovni sme naozaj v inej situácii, ako keď sme sa v New Yorku stretli v roku 2015 a schvalovali sme tieto SDG. Takže musíme si povedať, čo môžeme urobiť my, aby sme implementovali tieto ciele. Bolo tu, bol tu oficiálne spustený medziministerský dialog medzi desiatimi krajinami a mm, tu sú zakomponovaní, e, zainteresovaní do tohto títo ministri, ktorí sa tomu venujú a nemôžeme sa zameriavať len na to, či táto medziministerská mm, úroveň funguje. Ďakujem pekne, veľmi pekne Barbare za aj vynikajúce reakciu úvod a ona povedala, že my v parlamente toto vždy znova opakujeme a toto nie je len o rozvoji. To je pravda, toto je o našom dennodennom živote, ide tu o budúcnosť našich detí. Čiže malo by sa to týkať viacerých výborov, nielen tých, ktorí sa to týka dnes. A možno, že dnes si ani nie všetci ešte uvedomujú tú zodpovednosť, pokiaľ ide o monitorovanie SDG na ústrednej úrovni, sme zaznamenali e, zaujímavý vývoj, napríklad Kodaň a ostatné regióny, ale malo by sa to týkať aj inkluzivity, pokiaľ ide o trvalo udržateľný cieľ. Musíme na to poskytnúť rozpočet, musíme ciele a výsledky monitorovať a musíme sa zodpovedať v 26 krajinách sa toto zavádzalo, ale len tri toto pasívne alebo aktívne zavádzalo. Dánsko má parlamentnú pracovnú skupinu, Fínsko a Nemecko majú parlamentný poradný výbor, ale vážení kolegovia, ja vás naozaj snažne prosím, aby ste to urobili takisto. No a potom ešte jedna vec, ešte stále čakáme na to, čo nás žiadali od začiatku. Implementačná stratégia na európskej úrovni a musíme mať e, časový harmonogram, ciele, konkrétne opatrenia. A toto musíme koordinovať, e, tu, tieto implementačné stratégie vo všetkých členských štátoch. No a ešte jedna vec, Mm, ako kolega z Norska povedal, kolegyňa z Norska povedala, ďakujem veľmi pekne. Ja, viem, ja sa naozaj som veľmi vďačná, že sa vyjadrila k tejto tragédii, ktorou je obchádzanie daňovej povinnosti a vyhýbanie sa daňovej povinnosti. Nesmieme zatvárať oči pred tým. Musíme mobilizovať domáce zdroje, aby sme pomohli rozvojovým krajinám pri boji proti obchádzaní daňovej povinnosti a vyhýbaní sa daňovej povinnosti, takže musíme si aj v tomto ohľade po- pomáhať. Ďakujem pekne, pani Slajm. A teraz by som dala slovo pani Stele Bianchi z Talianska ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Všetkým ďakujem veľmi pekne za túto naozaj významnú príležitosť. Ja som sa chcela vyjadriť len k niektorým veciam. Naozaj je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že toto je program pre všetkých krajiny, nie len rozvojové, ale aj rozvinuté a rozvojové krajiny. A naozaj musíme začať konať, pretože tento program sa týka všetkých aspektov života občanov, žien, detí, všetkých. Tých 17 cieľov, tie pokrývajú naozaj všetky aspekty dennodenného života a preto je veľmi dôležité, aby sme sa zamerali na túto holistickú na holistický prístup aby sme išli krok za krokom, aby sme sa venovali aj špecifickým cieľom, ktoré musíme krok za krokom monitorovať. E, samozrejme, uvedomujúci, že tieto ciele sú vzájomne prepojené. Jedna akcia a jeden cieľ určite podporia ďalšie ciele, napríklad vzdelávanie. To je taký podporný prvok, na ktorý by sme sa mali veľmi zamerať. A samozrejme je to naša morálna povinnosť začať cieľom 1 vykorenenie a znižovanie chudoby, ale hladomor opäť nastupuje, takže naozaj my by sme mm, sa mali e, vynasnažiť, aby sme mali nulový hlad. My e, našťastie e, nežijeme v tejto tragickej, tragickej situácii, ale ešte jedna vec, ktorá je mimoriadne dôležitá, a to sú klimatické zmeny. To je skutočný problém, ktorým by sme sa mali e, zaoberať dennodenne, napríklad pri výrobe, pri spotrebe, pri, e, v energetike. E, musíme zaviesť špeciálne opatrenia, aby sme žili život miery. Potom dekarbonizácia, tá musí byť úplne na poprednom mieste nášho zoznamu. Tiež globálna situácia, aby sme dostali cieľom z Parížskej dohody, aby sme do roku 2050 mali nulové emisie. A toto nebolo zaznamenané, pretože Niekto bol taký milý, že to zaznamenal, ale toto je veľmi dôležité pre nás všetkých, pretože nemôžeme predpovedať, čo sa naozaj stane, keď tieto ciele, keď tieto Prahy dovržíme a teraz tiež posilnenie úlohy žien. Je to dôležité v našej krajine, v našich krajinách a rozvinutých krajinách, ale hlavne v rozvojových krajinách. Tam sú ženy pre rozvoj veľmi dôležité, pre rodiny, deti. Takže aby som to uzatvorila, ešte raz veľmi pekne ďakujem. A úloha parlamentu je v tomto ohľade mimoriadne dôležitá. My máme e, túto stratégiu v rámci zavádzania týchto trvalo udržateľných cieľov a musíme zvýšiť zodpovednosť a ešte posledná vec, e, Európa musí byť byť vodcom v tomto procese. Ďakujem pekne, Stella. A pán Neuser, spolu spravodajca, sa ešte raz prihlásil o slovo. Nech sa páči, máte slovo. Áno, ďakujem veľmi pekne, Eleny. Ja len veľmi stručne niekoľko pripomienok k tomu, čo povedala španielská kolegyňa. Ešte raz, v parlamente sme mali jasnú väčšinu, ale výsledky, ktoré sme dosiahli, samozrejme boli závislé od toho, ako budú konať členské štáty. A sú tu členské štáty, ktoré zaujali úplne iné stanovisko, napríklad v otázke či tento cieľ 0,7 chceme vôbec dosiahnuť. Áno, bolo to Maďarsko a my nie sme ochotní, aby Brusel jednoznačne povedal, že chceme 0,7. To chceme my v Budapešti rozhodnúť sami a to boli potom tie kompromisy, na ktoré sme museli privoliť a bolo to komplikované. Ďalšia vec, kolegyňa z Norska, kapitálové úniky a daňové otázky. Toto je veľmi dôležitá vec vec, kde Európska únia musí začať konať v rámci Európskej únie ale aj voči elitám v Afrike. Musíme jasne povedať, že vyhýbanie sa daňovej povinnosti a presun peňazí do daňový oás, že to je hrozné a musíme to tematizovať aj s týmito elitnými skupinami v Afrike a musíme vyslať jasné pozorstvo. Tiež kolega z panafrického parlamentu. Ja si myslím, že táto spolupráca e, teraz má veľkú šancu na úspech v Abidžane, kde sa bude konať summit, ale aj na spoločnej parlamentnej schôdzi s krajinami AKP a Európskej únie. Máme 28 e, krajín Mm, Európskej únie. Všade máme väčšinu a to poukazuje na to, že táto spolupráca môže byť úspešná, môže e, byť veľkým prínosom. Kolega z Luxemburska. Áno, samozrejme, aj my by sme boli chceli dosiahnuť výraznejších výsledkov. My sme presadzovali aj nové témy, ktoré sú pozitívne. Mm, klimatické zmeny a migrácia predtým dohode neboli tematizované. Ďakujem veľmi pekne aj na to upozornenie, za, e, ktoré sa týkalo dobrej spolupráce s občianskou spoločnosťou v Luxembursku a práve táto občianská spoločnosť musí byť zainteresovaná do práce parlamentov. Potrebujeme dvojitú stratégiu, my podporujeme tieto národné parlamenty, kde sa kladie aj tá otázka, čo sa stane s tým cieľom 0,7 a my ako Európsky parlament v rámci európskych e, inštitúcií sa musíme angažovať, aby sme tieto STG, SDG dosiahli čo najskôr a najlepšie. Pán Mandu Konde z Panafrického parlamentu. Si, monsieur le président. Ďakujem pekne, pani predsednička. Najprv by som chcel využiť túto príležitosť pre pána Frickému parlamentu, aby sme mohli sa vyjadriť, poďakovať organizátorom za Európskej únie a Africkej únie, aby nám umožnila podiskutovať o problematike a implementácii nového konsenzusu ako to spomenul jeden z prvých rečníkov, nový konsenzus eh, chce zabezpečiť eh, trvalo udržateľný rozvoj, ktorý by bol spravodlivejší a prosper a priaznivejší pre všetkých. Ako spomenulo medzinárodné spoločenstvo, program Agenda 2030 a takisto aj ciele trvalodržateľného rozvoja predstavovali veľmi dôležitú etapu v tej, tým spôsobom, ako sa bude snažiť zabezpečiť vykorenenie tak chudoby na svete, ako aj ďalších pliak. Treba sa zaujímavať o politiky, ktoré bude Európska únia viesť od teraz, aby mohla zohľadniť tieto zásadné zmeny v spôsobe, ako bude čeliť celosvetovým výzvam pre Afriku. To znamená, že vykronenie chudoby je zásadnou a zostá a takisto zabezpečenie mieru, prosperity, bezpečnosti a takisto aj zabezpečenie humanitárnej pomoci, ako aj boj proti nezákonnému pristahovalectvu a migrácii, boj proti klimatickým zmenám a tak ďalej sú dôležité priority. Aby sme sme skonkretizovali tieto ambiciozne ciele, tak konsenzus sa opiera o tieto ciele trvalo držateľného rozvoja, ale mali by zohľadniť takisto aj ďalšie faktory. Eh, rodová rovnosť, mládež, eh, trvalo držateľná energia, klimatické zmeny, Hm, investície do obchodu, správne riadenie veci verejných, mobilizácia využívania prírodných zdrojov a tak ďalej. Toto všetko, čo bolo predtým spomenuté, chápete, že pána Upravský eh, parlament eh, sa chce venovať eh, monitoringu ako aj implementácii rôznych sektoriálnych politik, ktoré budú vypracované a následne pretavené do praxe v rámci spolupráce s Európskou úniou. Implementácia eh, tohto eh, PNDS a takisto aj spolupráca s africkými krajinami v rámci finančných záväzkov z rozpočtu do tohto programu sú veľmi dôležité a podľa mňa eh, bude takýto, takým testom pre novú víziu spolupráce medzi Afrikou a medzinárodnými inštitúciami, ako aj podnikateľského sveta. Ďakujem pekne. Thank you, Mr. Konde. Now... Ďakujem pekne, pán Konde. A teraz by som dala slovo pani Hautala. Áno, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Naozaj je to veľmi dôležité, aby sme mali toto spoločné stretnutie, pretože len spoločne môžeme zabezpečiť, že nová dohoda bude viac ako len peknými slovami na papieri. A vašou úlohou v národných parlamentoch je samozrejme informovať o tom vládu a zabezpečiť, aby na tom spolupracovala a bola informovaná aj občianská spoločnosť. Niekedy sa mi zdá, že občianská spoločnosť je lepšie informovaná ako my poslanci. Ale naozaj my sme v privilegovanej situácii, kde sa komisia nám zodpovedá. Teraz by som sa chcela opýtať na financovanie. Teraz, ako iste všetci vieme, teraz sa všetci pripravujeme na viacročný finančný rámec, ktorý sa začína rokom 2021 a pre nás by bolo dôležité, aby sme chápali, ako komisia vysvetľuje ďalšie kroky. Sú tu určité indície, že možno, že mm, už tu nebude e, ďalší úspech, ktorý by sa týkal, ďalší takýto veľký úspech, ktorý by sa týkal tohto trvalo udržateľného rozvoja. Áno, ono to vyzerá dobre. Máme tu teda e, politickú zhodu pre rast, ale nemali by sme podkopať a podceňovať fakt, že niekedy toto môže znamenať, že Eh, efektivita rozvoja a tieto ciele sú podradené iným cieľom kolegovia. Eh, hovorili už o bezpečnosti, migrácii a musíme jasne povedať, že našim spoločným cieľom a úlohou je brániť tieto rozvojové ciele. Takže v tomto duchu by som sa chcela obrátiť na komisiu, či by nám mohli vysvetliť, aké sú tie rôzne možnosti nástrojov na financovanie v rámci tohto viacročného finančného rámca. Dovolte mi však povedať, že sme si tu vypočuli veľmi dobré príspevky z parlamentov, ktorí naozaj sú odhodlaní sa tomu venovať. Naša talianská kolegyňa, ktorá hovorila, že financovanie klimatických zmien je mimoriadne dôležité a ja s tým absolútne súhlasím a napríklad aj USA redukuje svoje príspevky do klimatických zmien v rozvojových krajinách a preto je to dôležité, je to na nás, my to musíme vykompenzovať pretože tie najchudobnejšie ženy a e, dievčatá sa dostávajú do problémov, keď nemajú prístup k sexuálnemu a reproduktívnemu zdraviu. A teraz Spojené kráľovstvo Lord Russell. Ďakujem veľmi pekne, e, pani predsednička. Áno, je dobré Mm, že máme možnosť pozorovať takúto e, koordinovanú stratégiu pre zavádzanie týchto rozvojových e, cieľov. A je naozaj veľmi dobré, že prispievame e, k, tej viedenskej konferencii v roku 2019 a mm, aj naša vláda musí podať správu v rámci tohto cyklu, pretože teraz sme už pomerne temer za polovicou tohto cyklu a tá správa mm, už, e, kým táto správa e, bude vydaná, tak začne nový cyklus a musíme sa závažne nad tým zamyslieť, ako budeme prioritizovať týchto 17 oblastí. Toto je naozaj komplikovaná diskusia, ale potrebná, pretože nikoho, keď nechceme nikoho stratiť, nechceme e, ho nechať mm, nechceme ho stratiť cestou, tak e, potom samozrejme niekedy je aj e, trošku mm, také, e, čo, tá, tá, tá, tá situácia nás môže sklamať, keď si povieme, že chceli sme dosiahnuť revolúciu, ktorú sme nedosiahli, napríklad aj tá e, rovnosť náboženská, rodová, rodo, e, rovnosť pohlaví, ale niektorí ľudia na základe svojho etnika sú zanedbávaní a na toto by sme sa mali ešte zamerať, pretože náš výbor v parlamente Spojeného kráľovstva tiež spustil iniciatívu, aby sa tomu venovala. Ako povedala norská kolegyňa, dane, vyhýbanie sa daňovej povinnosti, obchádzanie daňovej povinnosti, to sú problémy, ktoré musíme riešiť. A a ja som e, predstaviteľ lejbristickej strany a naša strana sa na to zameriava a musíme zabezpečiť, aby Európa a Británia v tomto viedla. Nemôžeme povedať, že toto očakávame len od rozvojových krajín, ktoré sa majú venovať. Keď sa pozrieme na Panama Papers a Paradise Papers, je jasné, že európske a americké spoločnosti, celebrity sa vyhýbali daň daňovej povinnosti. A, tieto, a keď by sa tieto dane platili, tak e, tak táto rozvojová pomoc by ani nebola e, potrebná, pretože tieto krajiny by sa rozvíjali na základe svojich vlastných daní. Takže toto je otázka na nás. My v Európe si musíme uzatvoriť a mm, zaplatať svoje medzery. E, či sú to lúpo, e, či sú to tieto medzery mm, Eh, onshore ako Luxembursko alebo Spojené kráľovstvo alebo offshore medzery a my sa budeme vážne tým musieť zaoberať. My nemôžeme len kázať rozvojovým krajinám, že oni sa musia na to zamerať, ale im sa to nikdy nepodarí, keď eh, my budeme zneužívať naše daňové raje. No a potom na záver by som rád chcel povedať, že my sme eh, hrdí na to, že eh, tento cieľ 0,7 plníme, hoci je to pre nás veľmi komplikované, ale potrebujeme koordinovaný prístup, musíme všetkým ozrejmiť, aké prepotrebné to je pretože inak na národnej úrovni si potom ľudia môžu povedať, prečo to, budeme potre- prečo to potrebujeme my, keď iní to nerobia. E, ďakujem veľmi pekne, my lord. Myslím si, že teraz už to môžeme e, ukončiť, ale ešte predtým e, dáme slovo pani Frontini na jednu minútku. Ďakujem veľmi pekne, toto je veľmi komplikované zodpovedať, ale možno, že pretože to bolo veľmi bohaté táto diskusia, ale možno, že by som mohol povedať, že poprvé ja si myslím, že je veľmi neférové povedať, že táto dohoda sa odkláňa o to, aby sme bojovali proti eh, chudobe. To je súčasťou tohto, tejto zhody, ale ten rozdiel je, keď sa pozrieme na tú agendu 2030, nemôžeme odstrániť chudoby, keď eh, zároveň sa nepozrieme na to, ako by sme zaviedli mier a stabilitu na celom svete. Eh, tie krajiny, ktoré majú nižšie MDG. E, to sú tie krajiny, ktoré sú v krízovej situácii, čiže bez mieru nebude žiadneho rozvoja. To si musíme uvedomovať. No a potom migrácia, to je tiež problémom. Toto je fakt, že sa musíme týmto problémom zaoberať a toto tiež zvažujeme a berieme do úvahy v tomto konsenze. Takže je pravdou, že konsenzus, ktorý sa týka 28 štátov na európskej úrovni, sa musí zakladať na kompromisoch a 100% nedosiahne nikto z tých 28 E, štátov. No a potom tiež by sme mali vedieť, nemali by sme podceňovať e, dôležitosť záväzkov Európskej únie, e, pokiaľ ide o týchto 0,7 takže len málo ktoré krajiny to dosahujú, ale tie, ktoré to dosahujú, by mali byť hrdé. A potom musíme mať mechanizmus na, toho, na monitorovanie tohto. V roku 2019 pôjdeme na pôdu OSN, kde to budeme prezentovať. A jednu vec, ktorú musíme povedať, že my musíme zaviesť týchto 0,7%, že sme to zaviedli Možno, že toto nebude tak rozvinuté ako systém, tak ako by sme si to želali, vrátane mňa, ale systém tu je. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Frontini. Teraz eh, veľmi ľutujem a ospravedlňujem sa, že nemôžem odovzdať slovo ďalším kolegom. Chcem sa vám veľmi pekne poďakovať, pretože už nedodržiavame Eh, už čas, ale dúfam, že komisia nám odpovie na to, napríklad na to financovanie po roku 2021. Potom budeme musieť zrušiť to druhé kolo. Prepáčte, ale je tu veľa ľudí, ktorí sa prihlásili a tí, čo hovorili, hovorili príliš dlho. Ďakujem pekne, pani predsednička, hovorím ako koordinátor za liberálov. A vy viete, že máme viacero úloh zároveň a omeškáme trochu, áno. Vy ste skončili ten zoznam rečníkov, avšak predsa len tá práca poslancov vysvetľuje, prečo nemôžeme byť všetci na jednom mieste v tom istom čase. Avšak mám dve veci, ktoré chcem povedať predovšetkým, pokiaľ ide o naše pracovné vzťahy s národnými parlamentami. Rád by som túto vec podporoval a samozrejme aj ostatní by spolupracovali, avšak Možno by sme mohli skrátiť tú druhú časť našej diskusie. So, thank you for your contribution. Ďakujem veľmi pekne za vaše vyjadrenie. Nemáme, otázky na, nemáme čas na otázky a na ďalšie vstupy. Myslím si, že to, čo ste povedali, to zdôrazňuje význam európskeho koncenzu pre koherentnú rozvojovú politiku, a pokiaľ ide o implementáciu udržateľných rozvojových cieľov v e, rozvojových krajinách. Dúfame, že to bude referenčný bod pre politické legislatívne rozhodnutia, pokiaľ ide o rozvojovú pomoc. A teraz skončíme tú prvú časť tohto zasadnutia a prejdeme k druhej časti, kde bude predsedať Lola. Ďakujem. Hmm. Hi. We need to start. Can you please take your seat? Poprosím vás, usadte sa, musíme začať. Venga, pues empieza I will speak in Spanish. Budem hovoriť po španielsky. Bueno, muchas gracias. Eh, mi nombre es Lola Sánchez. Dobrý deň, volám sa Lola Sánchez Calentej. Som členom výboru pre rozvoj Európskeho parlamentu a som zo Španielska, zastupujem tú politickú frakciu Podemos, ktorá je súčasťou uh, zjednotenej eh, únie. Eh, pokiaľ ide o implementáciu rozvo- cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Budeme sa venovať tejto téme, avšak predtým by som chcela povedať, aký je konkrétny dopad našej diskusie na túto tému. Cieľom tohto rozhodnutia nie je venovať sa zvažovaniu alebo vyhodnoteniu implementácie eh, v rámci digital alebo takisto na národnej úrovni týchto cieľov. Ide o to, aby sme sa venovali opatreniam, ktoré boli prijaté zo strany Európskej únie a takisto eh, členských štátov cez zahraničnú politiku a takisto aj rozvojovú pomoc, aby sme podporili aplikovanie práv práve týchto cieľov v rozvojových krajinách. Pokiaľ ide o prijatie týchto cieľov, v septembri 2015 toto bol veľmi, veľmi dôležitá paradigma pre medzinárodnú úroveň, pre medzinárodné spoločenstvo, aj keď predtým rozve- mileniové ciele, ktoré bol akýmsi predchodcom týchto rozvoj, sa venovali e, celosvetovej chudobe a takisto podporovali e, tento vzťah e, dart obdarovaný. Teraz by sme chceli podporovať tú myšlienku, aby takisto rozvojové ako aj rozvinuté krajiny boli neoddeliteľnou súčasťou povinnosťou, aby boli zodpovední za všetky dopady e, tohto procesu, takto ako aj z ostatné zúčastnené strany v rámci rozvoja. Pretože tieto ciele sa nás týkajú všetkých a my musíme byť zodpovední, prevziať zodpovednosť e, do svojich rúk. Preto chceme podporiť e, vyváženie práve v ekonomickej, sociálnej, ako aj životos, v ambient, environmentálnej oblasti, aby sme podporovali tieto ciele. Chceme podporovať nástroje, ako aj, aj postupy e, správneho riadenia vecí verejných, e, kde by sa naozaj zúčastňovala aj občianská spoločnosť. A preto si myslím, že je veľmi dôležité zdôrazniť e, demokratický prístup k, týmto, k tomuto procesu a takisto, aby aj rozvojové krajiny boli naozaj zodpovedné, aby aj jednotlivé politické strany, ako aj národné parlamenty, miestne spoločenstva, krajské samozprávy sa zúčastňovali práve aktívne na tomto procese a na implementovaní týchto cieľov. Dva roky potom, ako sa prijali tieto ciele, chceme urobiť akési zhodnotenie, kde sa nachádza Európska únia v ich implementácii, aby sme mohli urobiť taký monitoring eh, tak politik, ako aj štruktúr, eh, riadenia, ktoré eh, v akom stave sa nachádzajú, aby sme vedeli, či to boli adekvátne mechanizmy, ktoré sa použili. Práve preto sme pod pána Gida Mičtroja tu pod, eh, pozvali, eh, ktorý je eh, riaditeľom pre túto sieť, ktorý nám za DG Index za rok 2017 odprezentuje čiže všetky tieto nástroje za rok 2017, ktoré boli vypracované práve touto organizáciou. Pán Guido Schmidt Trojp, týmto vám odozdávam slovo. Thank you very much, Chair. Thank you for inviting us. Ďakujem pekne, pani Pesinčka, ďakujem za pozvanie. Sme radi, že sa môžeme s vami podeliť o tom, pokiaľ ide o implementáciu SDG. Spolu s našimi partnermi v rámci nadácie Bertelsmann sa Zaoberáme teda tým, ako sa dajú mobilizovať údaje, viac údajov na to, aby parlamenty mohli lepšie kontrolovať, čo sa deje. My všetci vieme, že tieto informácie, informácie sú kľúčové pre verejný dialog v rozvojových krajinách, tak ako to povedala pani predsednička, ale aj v donárských krajinách. Jedna vec, ktorú my považujeme, je koncentrovaná diskusia na tieto témy, pretože transformácie, ktoré tu máme, sú hĺbkové a nestíhame plniť tie naše záväzky. Takže snažíme sa pozerať na tie údaje, ktoré máme k dispozícii na to, aby sme vytvorili SDG ako operačný nástroj pre politické kroky. To znamená nie len nástroj, ktorý vlastne podporuje diskusiu medzi špecialistami vo vašich výboroch, ale takisto, aby sa to bralo na vedomie v širšom kontexte politických kruhoch. Teším sa, že pokiaľ ide o tie ciele, pokiaľ ide o tie hlavné rozvojové ciele, na príprave ktorých som bol veľmi súčinný, ale na to, že sa robí aj osveta. Potrebujeme diskusie ohľadne prioritizácie, benchmarkingu a formulácie SDG. To je vlastne to, čo budeme robiť. Máme tu globálne úsne, budem teraz hovoriť o detailoch, ale dovolte mi reagovať na vaše otázky. Rozvíjame oficiálne indikátory na globálnej úrovni. Táto práca pokračuje veľmi dobre, ale je komplexná aj z politického hľadiska, pretože sú tu prekážky, pokiaľ ide o to, že nemáme údaje k dispozícii, takže treba, nás do, treba to po, pohnúť dopredu. Tu máme viac informácií ohľadne druhov tých údajov, ktoré tu máme. Toto sú údaje, ktoré máme k dispozícii, aby sme vedeli, kde sa vlastne tie krajiny nachádzajú. Takže toto je taký výber údajov, ktoré máme k dispozícii z pohľadu Európskej únie. Vidíme, že Európske únie sa väčšinou dostávajú v tomto indexe na prvé priečky. SDG sú skutočne veľkým úspechom pre Európu, pretože to je vlastne snaha, kde sa svet e, pripája k európskej agende, kde sa snažíme spojiť sociálne otázky s environmentálnymi otázkami. Ale chcel by som povedať, že toto je skutočne európska agenda, nie je to model európskych štátov alebo Číny. Takže Európa robí v tejto oblasti veľký pokrok. Vidíte tu také hodnotiace tabulky, nachádzame sa zhruba na úrovni 83 indikátorov E, na osi od 1 do 100, takže dosiahli sme optimum a ako vidíte, toto sa meria nielen pokiaľ ide o relatívne výkony, ale pokiaľ ide o absolútne štandard, to znamená, čo musíme dosiahnuť, pokiaľ ide znižovanie skleníkových plynov, pokiaľ ide o úmrtnosť detí a tak ďalej. Vidíte tu aj určité variácie, napríklad Spojené štáty americké sú na 42. mieste, čo viedlo k určitému prekvapeniu na druhej strane však treba povedať, že vzhľadom na mieru príjmov tie, tá umrtnosť detí je relatívne vysoká vzhľadom na problémy, pokiaľ ide o nerovnosť, ktorá je takisto veľmi vysoká, takisto pokiaľ ide o environmentálne otázky, tak USA je na nižšej úrovni. Takisto aj v Európe treba ešte toho veľa urobiť, vysvetlím to. Pozerám sa na jeden príklad, na ktorý som sa mal sústrediť. Mal som sa sústrediť na rozvojové krajiny, ale mám tu aj určité údaje ohľadne európskych krajín, takže toto je príklad Indonézie. Neviem, či vidíte tie detaily, ale vidíte, že Indonézia je na úrovni 130 z tých 100 teda na 30. priečke tých 100 krajín. Vidíte tu aj ostatné e, environmentálne opatrenia. Napríklad v prípade takeaway food, tak tam je Indonézia oveľa vyššia ako ostatné, to je ich priorita. Takisto pokiaľ ide o HDP per capita, a, ale z celkového hľadiska SDG nastoli viaceré otázky, ktoré krajina zatiaľ ešte neriešila na úspešným spôsobom. A zároveň sa to týka aj európskych krajín, keď sa napríklad pozrieme na domáce úlohy. Vpravo dolu vidíte tú radarovú tabulku, kde sa kvantifikuje vlastne cieľ eh, v priemerných, eh, priemerných eh, dosiahnutých cieľov. Takže toto sú tie ciele, kde tie hlavné politiky sú priority, prioritizované a teda dve opatrenia, kde tieto krajiny vlastne e, nezvládli tú situáciu, pokiaľ ide o podvýživu napríklad a pokiaľ ide udržateľné hospodárstvo. Vidíme, že to máme k dispozícii pre 127 krajín. Vidíte tu viaceré informácie, sú to všetky detaily, ale toto sú o informácie ohľadne krajín G20, takisto sú tu aj krajiny, ktoré nie sú v OECD a potom zasa krajiny, ktoré sú v OECD, čo je vlastne väčšina štátov Európskej únie. Ja si myslím, že tá hlavná otázka, ktorú tam vidíte, to sú tie červené bodky, ktoré vlastne sa neadekvátne objavujú napríklad v rámci domácich diskusí. Je tu viaceré množstvo údajov, s ktorými sa môžeme podeliť s vami a dúfam, že čo vám pomôže, pri hodnotení tých príspevkov vašich členských štátov a či sú tu oblasti, kde by sa dalo zlepšiť. Napríklad pokiaľ ide o cieľ 17, ktorý je na konci, vidíte, že tam je takisto veľa červených bodiek pri členských štátov. Pozeráme sa na rozvojovú pomoc, ale takisto aj na také otázky, ktoré sme spomenali, napríklad pokiaľ ide o daňové raje, bankové tajomstvo a tak ďalej. To znamená pozitívne a negatívne extrémy. Tu je toto je zaujímavý záver našej práce táto tabulka je napríklad na úrovni, na horizontálnej úrovni máte HDP per capita, to znamená, tam máte tam tie bohatšie krajiny a na vertikálnej osi zasa máte tie efekty dopadové. Takže čím vyššie je tá krajina, tak tým vyššie sú tie dopadové efekty e, politik, napríklad pokiaľ ide o environmentálnu politiku, takisto pokiaľ ide o finančnú politiku, bezpečnosť, tie sa, na, tie sa teda týkajú tých rozvojových krajín. A vidíte tu, že je tu pár európskych krajín, ktoré relatívne zle dopadli. Vidíte napríklad Švédsko, ale vidíte takisto Holandsko, vidíte tu Cyprus, Belgicko, ktoré jednoducho zle dopadli, ale takisto sú tu aj variácie, pokiaľ ide napríklad o Dánsko, Island, ktoré sú napríklad na e, dne e, a majú rovnaký príjem. Takže to nastoli otázky, otázky, ktoré sa neriešia v rámci diskusí, e, napríklad pokiaľ cezhraničné efekty ak sa pozrieme na opatrenia tejto pomoci, čo je takisto dôležité. Takže dá sa na to pozrieť aj na jednotlivé regióny. Pozrieť sme sa na Spojené štáty americké, vidíme, ako SDG sa aplikuje, pokiaľ ide o miesta. Neviem teraz hovoriť o detailoch, ale vidíte napríklad, že tie červené mesta, to sú tie regióny, kde sme videli také najväčšie problémy a zmeny v posledných voľbách, pokiaľ ide o hlasovanie, a je to takisto ilustrácia, pokiaľ ide o udržateľné cieľa, holistický pohľad na hospodárske, sociálne otázky na záver by som už iba zdôraznil niektoré z tých krokov, kde by sme chceli našu prácu posunúť dopredu a dúfame teda, že to pomôže. E, publikujeme vlastne v lete tohto roku ďalšie informácie, alebo to bolo produkované, i údaje sa dostali do členských štátov, pozeráme sa na trendy, aby sme videli, kde sa nachádzame, takže to doplňa vlastne tie dobré správy z Eurostatu, napríklad vyšla minulý týždeň jedna tam sa pozerajú napríklad, e, tam sa sledujú otázky európskych štátov, ale nevenujú sa to napríklad niektorým kreatívnym uhlom pohľadu pri zbere údajov. Čo teda robíme v oblasti implementácie týchto údajov, je tu ešte veľký potenciál, ale vlastne sa to už deje a takisto sa pozeráme na rozdiely, spustíme index spolu s našimi partnerskými krajinami v Afrike, takisto s ASEAN krajinami a Takisto sú tu diskusie, ktoré prebiehajú, čo sa týka Európskeho indexu, pokiaľ ide o doplňanie práce, ktorú robí Eurostat. A pokiaľ ide o mesta, tak tam robíme napríklad aj informácie ohľadne spotreby. Takže dá sa povedať, že veľa údajov, ktoré sa dajú zbierať, ktoré sa dajú využiť, niektoré sa z nich využívajú, ale myslím si, že viaceré z tých zistení nemajú k dispozícii vlády ja si myslím, že toto môže byť taký príspevok práve pre ne. Ďakujem. Muchísimas gracias, señor Ďakujem pekne. Pán a teraz by som odovzdala slovo pani Kate Menus, Visi Menus, ktorá je podpredsedničkou výboru pre zahraničné veci Estonského parlamentu. Jej krajina momentálne má, má rotujúce predsedníctvo Európskej rady. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička vážení poslanci Európskeho parlamentu, kolegovia z národných parlamentov, chcem sa poďakovať za dnešnú diskusiu. Myslím si, že tá úloha, ktorú tento výbor zohráva v rámci sústredenia sa na sfunkčnenie politických záväzkov a zabezpečovania toho, že naša pomoc skutočne sa dostane tým, ktorí ju potrebujú, myslím, že toto je veľmi dobré úsilie. Pravdepodobne nie je veľa tých, ktorí by ešte pochybovali o tom, že e, udržateľné rozvojové ciele sú potrebnými cieľami, ale takéto ciele vlastne treba povedať, že sú tu problémy, pokiaľ ide o implementáciu a tá implementácia je najkľúčovejšia. Jedna z tých obav, ktorým čelíme v poslednej dobe stále viac a čo je vlastne aj akútne, pokiaľ ide o to, že interné problémy sa môžu rozšíriť do širších regiónov. Každý členský štát pravdepodobne má ešte veľké množstvo takých obyvateľov, ktorí sa pýtajú otázky ohľadne toho, že prečo ešte my dávame stále takú veľkú pozornosť nad rámec našich hraníc, keď my vlastne neriešime problémy, ktoré máme vo vlastnej krajine. To znamená, keď vám tečie do strechy, prečo by ste mali eh, zachráňovať susedov dom, keď má rozbité okno. Treba však povedať, že to súvisí s odhodlanosťou, s trpezlivosťou, pokiaľ ide o snahu vysvetliť v našich krajinách to, že prečo je našom záujme aj povinnosťou venovať sa ďalej v rámci podpory e, v oblasti udržateľného rozvoja aj za našimi hranicami. Ja si myslím, že takisto je dobré nezabúdať na to, že v súčasnosti e, veľké množstvo občanov Európskej únie si myslí, že je dôležité pomôcť rozvojovou pomocou rozvojovým krajinám a čo je dôležité, dve tretiny občanov Európskej únie si myslia, že pomoc do rozvojových krajín by mala byť prioritou Európskej únie, že Európska únia by mala jednoducho plniť si tie ciele a tieto by mala dokonca ešte aj sprísniť. Na tých najväčších diskusiách, ktoré sme mali, ktoré sa udiali tesne po ukončení finančnej krízy, finančnej krízy. Ako sa teda rozvojová pomoc vyvíjala ďalej. Treba povedať, že tie krízy, ktoré sme tu mali, ešte neboli vyriešené a bohužiaľ pravdepodobne ani nebudú vyriešené ani v najbližšom období. Ak teda ak by sme napríklad vedeli predpovedať budúcnosť na základe tých trendov, ktoré vidíme v najbližšej dobe 30-40 rokov, či už teda hovoríme o klimatických zmenách, o čom sa tu hovorilo, alebo napríklad veľký náraz populácie, alebo nedostatok zdrojov, alebo znížený počet štátnych výpomocí, tak potom v tomto kontexte vidíme, že tu je veľká potreba takejto koordinovanej podpory ktorá by sa nemala znižovať, ale mala by sa práve naopak iba zvyšovať. Agenda do roku 2030 je dosahovanie týchto cieľov, to sú dlhodobé záväzky, ktoré by mali byť prioritou pre každé predsedníctvo až do roku 2030 a takisto aj nad rámec tohto obdobia. To znamená, máme tu dôležité priority aj pre naše predsedníctvo estónske a napríklad jeden to uverený príklad. Naše predsedníctvo bolo veľmi rado, že sme mohli zorganizovať postranné podujatie v júli, kde sme sa sústredili na implementáciu udržateľných rozvojových cieľov v rámci globálneho globálnom textilnom priemysle. Tento priemysel je obrovským priemyslom, ale bohužiaľ sa tam aj najviac plýtva a znečisťuje. Je to jeden z tých najväčších znečisťovateľov životného prostredia. 18 materiálov sa preplýtva v rámci prípravy a manufaktúra vlastne má veľký zlý do, veľmi zlý dopad na životné prostredie a podľa údajov OSN bol tam predstaviteľ OSN, ktorý povedal, že chceme uspieť, pokiaľ ide o implementáciu týchto udržateľných cieľov, ale na to, aby sme to dosiahli, musíme byť v kontakte s relevantným sektorom a tento textilný sektor je masívnym sektorom, bez ktorého jednoducho bude pravdepodobne nemožné dosiahnuť tieto globálne udržateľné rozvojové ciele. Takže textilný priemysel musí byť súčasťou toho obehového hospodárstva a my potrebujeme cyklický prístup. Iba takýmto spôsobom môžeme docieliť priamo tie zmeny, ktoré chceme. Zároveň však treba nespúšťať zreteľ z toho, že tento priemysel je veľmi dôležitý pre jednotlivé krajiny. Napríklad v Bangladeži je to najväčší exportný sektor tento textilný sektor, takže táto kolaborácia sa musí jednoducho sústrieť predovšetkým aj na úroveň jednotlivých vlád týchto krajín a takisto aj na tie firmy. Našim záväzkom vytvárať lepšie predpoklady pre budúcnosť musíme sa sústrediť teda na tie kontakty s tými firmami priame tam, kde sa tie šaty produkujú. pretože nes, nesmieme zabúdať na to, aký dopad to má práve na životné prostredie. Pani McAven, predsednička vášho výboru, takisto inšpirujúco sa vyjadrila na tomto podujatí, kde poukázala na tie vlajkové iniciatívy v oblasti textilného odvetvia. To je iniciatíva, ktorá vlastne ide ruka v ruke s tou stratégiou, ktorá bola predstavená v Bangladeži. A to hlavnou myšlienkou je, aby sa podporovali udržateľné postupy my si uvedomujeme, že vo februári tohto týždňa OECD prijalo určité usmerenia, pokiaľ ide o záväzné postupy náležitých postupov, ako sa v týchto oblastiach dá situácia zlepšiť, ale treba povedať, že niekto ich bude musieť ešte implementovať, takže vaša delegácia musí tlačiť na príjmanie takýchto legislatívnych návrhov a bolo to prominentne zastúpené aj na tom zasadnutí v New Yorku. Európsky koncenzus pre rozvoj ponúka viacero inovatívnych spôsobov, ako pristúpiť k agende 2030, vrátanie využívania digitálnych riešení a technologických postupov, čo je však dôležité, a vlastne takto bolo spomenuté aj v predchádzajúcom kole, že znižovanie, redukci- znižovanie e, chudoby je kľúčové v rámci tejto rozvojovej spolupráce. Takže na záver už by som povedala iba toľko, že takisto chcem zdôrazniť na dôvažok od e, na dôvažok tým snahám dodržiavať tie za ciele udržateľné, myslím si, že Európska únia a Spojené štáty americké by mali sa sústrediť na tieto ciele aj interne. Tieto ciele sú univerzálne platné, týkajú sa všetkých krajín a nemôžeme presviečať ostatných, a plní tieto ciele, ak my nemáme jasnú víziu toho, ako by sa tieto ciele dali implementovať v našich vlastných krajinách. Už to tu bolo povedané viackrát dnes, národné parlamenty zohrávajú v tejto úlohe kľúčovú úlohu. Pre Európsku úniu jeden z tých hlavných problémov alebo otázok v rámci najbližších dekád bude otázka, ako zabezpečiť konkurencieschopnosť do budúca, ako zabezpečiť aj ten životný komfort e, občanov v Európskej únii. Tieto rozvojové krajiny samozrejme nejdu protichodne s týmito snahami, sú podľa mňa potrebné a sú potrebnou súčasťou na to, aby sme dosiahli úsilie zlepšiť životné, životné podmienky občanov Európy. Takže ďakujem pekne a teším sa na spoluprácu. Veľmi pekne ďakujem a teraz chcem odozdať slovo pánovi Makovi Giacominimu, ktorý je riaditeľom pre medzinárodné multilaterálne vzťahy v Európskej službe pre vonkajšiu činnosť. Nech sa páči, máte na 5 minút slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Na úvod by som povedal, že je potrebné e, počiarknúť, že tento trvalo udržateľný rozvoj, že to je jadrom našich hodnôt. A Európska únia tu hrá veľmi dôležitú úlohu, pokiaľ ide o túto agendu 2030 aj um, deklarácia OSN a my sme naozaj zaviazaní toto naplňať. A my by sme sa teraz mali zamerať um, na Eh, internú časť, ale ja sa tomu venovať nebudem. Chcem len povedať, že momentálne na tom pracujeme, pokiaľ ide o to tú internú časť a v druhej polovici budúceho roka vydáme k tomu dokument a eh, komisia Najprv sa stretne k tomu v januári 2018, potom tam bude správa Eurostatu ktorá bude vydaná 20. novembra. Myslím si, že toto je veľmi dôležité, tak ako povedala predrečnička, aby sme to prepojili na našu prácu doma, aby sme e, tak povediac pracovali za tým účelom, aby sme zabezpečili, že implementácia SDG začne doma. No a pokiaľ ide o SVČ, čo k tomu ja môžem povedať, to už je známe. Európska únia naozaj zaznamenala pokrok v rámci SVČ v tomto ohľade. Ponajprv tu máme globálnu stratégiu 2016 pre bezpečnostnú politiku, ktorá nám poskytuje víziu angažovanosti Európskej únie v celom svete a e, SDG majú prierezový charakter, pokiaľ ide o túto stratégiu a mm, USA sa tento rok dohodla na Európskej dohode k rozvoju a toto poskytuje nový rámec pre spoločný postup v rámci tejto politiky nový prístup, ktorý tak povediac je vyjadrený okolo tých SDG. A táto zhoda signalizuje, že budeme mať v rámci Európy bližšiu spoluprácu a budeme spolupracovať s partnerskými krajinami vzhľadom na agendu 2030, spoločné programovanie za tým účelom, aby sme konali spoločne e, zosúladenejším spôsobom. E, táto nová dohoda a tieto prístupy, ktoré sa týkajú rozvojovej spolupráce, majú vplyv aj na SVČ, kde môžeme lepšie bojovať proti výzvam ako e, bezpečnosť, migrácia, obchodovanie, klimatické zmeny, takže máme naozaj komprehenzívny, takýto komplexný prístup k tomuto rozvoju. No a v neposlednom rade aj nový Európsky investičný plán, kde chceme investovať do trvalo udržateľného rozvoja v Európe a jej susedstve, ako je v, v Afrike. Um, pokiaľ ide mm, všeobecnejšie o implementáciu globálnej stratégie, globálna stratégia uznáva, že musíme zdieľať naše názory a to celosvetovo. Zároveň však si musíme uvedomovať, že bez bezpečnosti, mieru a stability držateľného rozvoja nedosiahneme. A e, v tomto istom zmysle 7. Mm, júna bola vydaná mm, iniciatíva o odolnosti, ktorá sa zameriava na globálnu stabilitu, ktorá podporí e, celkový prístup, ktorá sa týka boja proti e, chudobe, a mm, zraniteľným skupina, zraniteľné skupiny, ktoré treba podporiť a e, tiež musíme e, podporiť jednotlivcov, aby lepšie zvládali e, nárazové problémy a dlhodobý tlak. Tiež tu bola podporená a zdôraznená dôležitosť prevencie, kde musíme spolupracovať koherentným spôsobom s možnosťami humanitárneho rozvoja. Napríklad to spoločné programovanie. Tu máme pilotný projekt na včasné varovanie v ohrozených krajinách a snažíme sa vyvinúť aj e, humanitárnu pomoc, nexus humanitárnej pomoci, aby sme tomu dali aj politický rozmer. A táto odolnosť, tento dokument o odolnosti je veľmi dôležitý a je to určitý pokrok, pokiaľ ide o predchádzajúce sa zameranie sa na krehké krajiny a ohrozené krajiny. Ďakujem. Thank you so much, Mr. Giacomini. Ďakujem veľmi pekne, pán Giacomini. Odozdám slovo mojim kolegom a keď, ako som to už hovorila počas prvého prvé časti zasadnutia. Poprosím vás, aby ste boli struční, aby ste dostatok času nechali svojim kolegom. Budeme hovoriť e, každý dve a pol minúty. Chcem poďakovať e, takisto, aby predtým, než e, začnú so svojím príspevkom, aby každý rečník sa odprezentoval jeho meno a takisto za aký parlamentu je a na koho sa obracia. Takže začneme teraz v španielskom Jose Antonio Rubio. Nech sa páči, máš slovo. Dobrý deň, ďakujem pani predsedníčka. Som Jose Antonio Rubio, som senátorom Španielska. Chcel by som najprv vám poblahoželať za túto organizáciu tohto medziparlamentného stretnutia, za to, že sa venujeme téme agendy 2030. Myslím si, že to je veľmi dôležité, pretože to poznačí politiku všetkých krajín a všetkých politík v nasledujúcich rokoch, pretože od toho bude závislieť takisto aj budúcnosť ľudstva. V tomto zmysle eh, španielský štát eh, zorganizoval niektoré aktivity, ktoré boli zamerané práve na šírenie osvety a takisto aj na spustenie tejto agendy, kde ciele trvalo udržateľného rozvoja sú súčasťou, pretože máme obavy z toho, že veľa ľudí nemá vôbec poňatie eh, o tejto téme v spoločnosti, medzi politikmi a tak ďalej. A v tom som zmysle sme sa snažili šíriť túto osvetu, vyvinúť úsilie. Vytvorili sme jeden výbor, ktorý by sa venoval implementácii práve e, cieľov udržateľného rozvoja, do, aby zastupcovia tu v tomto výbore boli práve z občianskej spoločnosti a takisto z miestnej a regionálnej samozprávy. E, toto um, nevedomie, nazval, by som to, je veľmi dôležité, preto sme sa vo februári rozhodli e, urobiť jedno stretnutie, kde sa zúčastnia predsedovia, eh, rečníci, zástupcovia všetkých parlamentov, eh, kongresu, senátu, takisto ako aj zástupcovia autonómnych parlamentov, ako aj zástupci miestnej samozprávy, obcí, miest, provincií, za tým účelom, aby sme mohli spustiť práve realizáciu agendy 2030, aby sme mohli zhodnotiť eh, Aký je ten riadiaci plán pre Španielsko pre nasledujúce roky práve v tejto oblasti? Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz sa odovzdám slova Maria Manuel Rola, ktorá pochádza z Portugalska. Boa tarde. Um, na análise dos, um, dos índices, dos indicadores que nos apresentam. Ďakujem veľmi pekne za slovo, keď uh, analizujeme tie indikátory, ktoré nám tu boli dnes odprezentované, je jasné, že Európa je iná, že vyčnieva z radu, ale máme predsa len obavy, pokiaľ ide o externalizáciu a negatívne dopady na iné kontinenty a myslím si, že to určite malo dopad na e, SDG. A toto je taká špecifická záležitosť a týka sa to Portugalska a Španielska, teda Pirenejského poloostrovu, A to je klimatická zmena, klimatické zmeny, ktoré sa dejú na Pirenejskom e, poloostrove. Mm, a to sa týka týchto, teda tieto ciele 13 a 14 sa týkajú klimatických zmien a z toho vyplýva otázka, ako je toto možné merať, aké faktory je potrebné brať do úvahy. Krajiny OECD mm, sa asi v tomto nepočínajú veľmi dobré Ich čísla, pokiaľ ide o dosahovanie SDG, e, nie sú spokojivé. No a ani Portugalsku sa ohľadne tohto dobre nedarí. E, samozrejme je tu aj e, jav požiarov, lesných požiarov, ktoré sme zaznamenali a ktoré sme utrpeli. Takže ako toto riešiť? Ako riešiť tieto problémy? Ako eh, chceme napríklad neprečerpávať zásoby vody? Ako by sme mohli presmerovať z jedného riečišťa eh, vodného vodu do inej krajiny? takže mm, táto voda sa využíva na intenzívne poľnohospodárstvo. V Španielsku má, je nedostatok vody, to má dopad aj na e, Portugalsko a to môže spôsobiť zvýšený prílev migrácie, možno aj vojnu, takže takto si to musíme uvedomovať. A to nielen na globálnej, ale aj na lokálnej úrovni. Ja to teraz nechcem z, toho, z tej lokálnej úrovne presúvať na širší úroveň. Kurs. Ďakujem pekne, Susan Kurs z, z Rakúska. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja sa volám Zuzana Kurz a som z Rakúskeho parlamentu. Takáto aktívna, zodpovedná politika je štátnou úlohou, ktorej sa zúčastňujú v Rakúsku viacerí aktéry a to sa týka aj cieľov programu 2030 a ich implementácie. Raz, rakúsky rozvoj vytvára priestor seba určenia pre všetkých ľudí. Musíme zabezpečiť mier a bezpečnosť pre všetkých ľudí, dodržiavať a uchovávať životné prostredie a to sú v našom rozvojovom programe dôležité ciele, ktoré sú zakotvené aj v zákone. Táto politická spolupráca je v rezorte a v zodpovednosti ministerstva zahraničia a tu sa vydávajú programy a projekty, ktoré sa implementujú v spolupráci s verejnoprávnymi inštitúciami, ako aj súkromnými podnikateľmi. Ale sú tu aj iní aktéry, ako Rakúska rozvojová banka, ktorá podporuje tieto ciele agendy 2030. A v roku 2015 Rakúsko poskytlo 1,2 miliardy eur na rozvojovú pomoc, avšak musíme dodať, že od tých cieľov 0,7 sme ešte veľmi vzdialení, ale túto rozvojovú pomoc chceme navýšiť. Tiež e, humanitárna pomoc bola navýšená e, štvornásobne a rozpočet agentúry pre rozvoj bola zo 77 miliónov navýšená na 150 miliónov. E, v roku 2017 to predstavovalo 84 miliónov eur. My sa zameriavame na zásobovanie vodou, cieľ číslo 6. My sme donorom pre zásobovanie vodou v Ugande, kde sme zaznamenali za posledné roky veľkou, e, veľký rozvoj a naša agentúra bola poverená komisiou, že máme na tomto pracovať ďalej, na to dostaneme dodatočných 30 miliónov vyčlenených. Ďakujem veľmi pekne a teraz má slovo Heidi Hatala. Mm, Heidi, nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Naozaj som si s veľkým záujmom vypočula prezentáciu eh, z eh, nadácie Bertelsmann, kde bolo zaujímavé si vypočuť, že tieto štyri vedúce krajiny v rámci tohto indexu STG sú severskými krajinami. A to poukazuje na to, že to nie je nejaký atraktívny sociálny model, ale potom na ďalšej priesvitke bolo, že tieto bohaté krajiny, ku ktorom tieto krajiny jasne patria, majú taký domino efekt, eh, pokiaľ ide o tieto SDG a tiež e, veľmi e, rada som si vypočula to, čo povedala pani Pentos Rosimána, že tu spolupracuje aj súkromný e, sektor a to je veľmi dôležité. A vy, pani predsednička, veľmi dobre viete, lepšie než ktokoľvek tu z nás, že sme veľmi bojovali o to, aby sme presvedčili komisiu, že budeme potrebne, potrebovať potrebovať povinné pravidlá pre e, spoločnosti, pokiaľ ide o pracovné podmienky, ľudské práva, ochranu životného prostredia. Ja si myslím, že väčšina v Európskom parlamente toto podporuje, ale keby sme viedli tie isté diskusie na, národnom, e, na pôde národných parlamentov, nemyslím si, že by sme sa dopracovali k tým istým výsledkom. Ďakujem veľmi pekne, Heidi. A teraz Ali Wakil z Nigérie. Uh, thank you, chair. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Vážení členovia e, tohto parlamentu, vážené e, Vážené poslankyne, poslanci, volám sa Seneta Malumal Kili z Nigérie a e, chcem povedať, že možno nie všetci si uvedomujeme, že Nigéria je v Čiernej Afrike jednou z najľudnatejších krajín, má veľký potenciál, ale čeli aj veľkým výzvam, e, napríklad nedostatok, deforestácia, kríza etnickej identity, boj jednotlivých kmeňov. A keď sa pozrieme na ten program NDP, e, je to krajina, ktorá trpí najväčšou chudobou a pre nás tieto SDG e, sú e, mimoriadne dôležité, ale my by sme my eh, by sme potrebovali vodcu, ktorý by eh, zaviedol správnu a dobrú vládu v Nigerii. A my môžeme bojovať proti týmto problémom len keď budeme mať dobré vedenie. Eh, pokiaľ ide o. My sme, my sme zaviedli mnohé zmeny, únik kapitálu, boj proti korupcii. To všetko sa už u nás deje a musíme túto korupciu odstrániť. Snažíme sa vydávať protikoručné mm, zákony, aby sme tých, ktorí sa previnili, vzali na zodpovednosť. Máme program na roky 2017 až 2020, v rámci ktorého by sme chceli regenerovať naše hospodárstvo. Ide nám aj o sociálnu e, inklúziu žien, vzdelávanie mladých, mládeže. A tu nám je dôležité, aby sme spolupracovali so štyrmi lokálnymi vládami, kde chceme všetko revitalizovať. E, tiež chceme podporovať vzdelávanie, chceme podporovať aj tých, ktorí sú zo severu, ktorí nechodia do školy a my, medzi nami sú zraniteľné skupiny a musíme sa o nich postarať. A my máme mm, program, hospodársky program ČIP, ktorý sa zameriava predovšetkým na ženy. My sa, sa snažíme e, chudobu v Nigérii vykoreniť, a z rozpočtu na rok 2018 sme vyčlenili 100 miliónov mera našej mene, aby sme bojovali v, protichudobe, aby sme umožnili bežným občanom e, normálny spokojný život. My vydávame zákony, na sociálnu inklúziu a v rámci toho eh, je potrebné schváliť ročné výdavky a to bude závisieť od nás. A my ako parlament, ktorý chce úspešne zavádzať rozpočtové prostriedky parlamentu, teda štátu, ako aj tieto SDG naši poslanci a členovia parlamentu e, chcú dosiahnuť tieto ciele, aby sme e, vyčlenili na to aj rozpočet. E, to robíme v spolupráci s konzultáciou s Európou aj s donorskými agentúrami Takže naozaj sa musíme venovať zabezpečeniu toho, aby sme chudobu vykorenili. Ďakujem veľmi pekne a teraz dám slovo pani Monike Bartoš, Maďarsko. A lehetőséget, Bartoš Monika vagyok, Magyar. Ďakujem pekne za možnosť. Som Monika Bartoš z Maďarska, som poslankyňou parlamentu. Chceme sa poďakovať za pozvanie za pozvanie môcť pracovať v takomto kruhu a vymieňať si informácie. Častokrát sa zúčastňujem medzinárodných fór, som takisto členkou Národnej delegácie Interparlamentnej únie a častokrát počúvam takéto konferencie. konferencie. Veľmi dôležité, aby národné parlamenty zohrávali kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o implementáciu Poslanec zastupuje ľudí, je to sprostredkovateľ medzi vládou a občanmi a je úlohou poslanca tie veľké ciele, tie veľké myšlienky pretaviť do jazyka občanov. Iba tak dosiahneme tie ciele, ak jednoducho budeme s ľuďmi spolupracovať a zasadzovať sa o ne spoločne s nimi. Hovoríme tu aj o zaťažovaní životného prostredia, hovoríme tu o krízach celé 10 ročia, ale to je všetko zbytočné. Naši ľudia sú vlastne tí, ktorí predstavujú určitým prechodom. My sme tými, ktorí vlastne tú spoločnosť presúvajú zodpovednosť do budúcna a nedá sa to dosiahnuť, ak človek postupuje pesimisticky. Musíme byť optimistickí, musíme sa tešiť na budúcnosť a k tomu by som chcela vyzviť, vyzvať aj kolegov a podarí sa nám to iba vtedy, ak sa vzájomne budeme informovať, ak vzájomne budeme si vymieňať postupy. Každý štát má svoje vlastné skúsenosti, pokiaľ ide o prírodné katastrofy, krízy a tak ďalej. Ja si myslím, že by bolo dobre a ak by sme takéto overené postupy na parlamentnej úrovni mohli zbierať. Máme regionálny seminár, ktorý sme zorganizovali vo februári pre stredoeurópske a azijské krajiny a čo vlastne ponúklo Maďarsko, to je vodohospodárstvo. Prezident našej republiky pracuje v medzinárodnej oblasti, v tejto oblasti my exportujeme takisto produkty, pokiaľ ide o vodohospodárstvo, pokiaľ ide o čistenie vody, to by mohla byť naša forma príspevku. A myslím si, že by sme mali všetci sa snažiť doma pozrieť na to, čo môžeme spoločne prispieť, kde každý môže prispieť špecifickým spôsobom a iba takýmto spôsobom môžeme pokračovať v rámci spolupráci národných parlamentov. Ďakujem pekne. Thank you so much. Now I give... Ďakujem pekne a teraz dostane slovo Enrique Guerrero ktorý je poslancom a členom tohto výboru. No Ďakujem pekne, nechcem naťahovať čas a uberať eh, zastupcom národných parlamentov slovo. Eh, ja si, som si vedomý, že momentálne diskutujeme o cieľoch udržateľného rozvoja, čo môžeme urobiť preto, aby sme dosiahli eh, každý z našich, z našich krajín ich úspešné naplnenie, ako posilniť e- po európsku stratégiu ktorá sa týka vnútornej solidarity pre ich naplnenie. Avšak chcem využiť túto príležitosť aj na to, aby stali zastupca pre humanitárnu pomoc tohto parlamentu, aby som sa obrátil na zastupcov v národných parlamentoch o dramatickej situácii, ktorej čelíme na globálnej úrovni, tým, že žiadame solidaritu od členských štátov Európskej únie, ako viac ako 65 eh, miliónov ľudí na svete potrebuje humanitárnu pomoc. Väčšinou sú to vnútorne presídlení občania alebo uh, utečenci, ktorí sú vnútorne presídlení dokonca aj v rámci svojej vlastnej krajiny alebo kontinentu. A preto si myslím, že je veľmi dobré, aby my, Európania, sme sa nad tým zamysleli, že čo pre nás bola kríza, viac menej uh, ktoré sme nemohli viac menej čeliť. To bolo len pár miliónov ľudí, zatiaľ čo napríklad v africkom rohu a teraz 20 miliónov ľudí zomiera od hladu a sú oveľa horšej situácii, takže musíme si uvedomiť, že e, naplňovanie týchto cieľov trvalo žateľného rozvoja je požiadavka, vnútorná požiadavka pre solidaritu. Ak však chceme byť solidárni na celom svete, tak máme tu naozaj dramatické situácie, ktoré e, čelíme a ktoré sú oveľa horšie ako u nás, to, čo zažívame. A preto by toto by mal byť záväzok všetkých národných pa- parlamentov, takisto národných vlád aj Európskeho parlamentu. Niečo s tým urobiť. Ďakujem pekne, hovorí pani predsedníčka. Teraz odozávam slovo Damienovi Pišerovi z Francúzska. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som Damien Pišero, som eh, francúzským voleným zástupcom výbor pre eh, európske záležitosti, udržateľný rozvoj a takisto územné plánovanie. Eh, pokiaľ ide o agendu 2030 trval udržateľný rozvoj, ktorá stanovuje 17 cieľov udržateľného rozvoja, aby vykorenila chudobu a aby ochránila planetu, ako veľmi dobre ste povedali. ODD nám všetkých eh, vedú k určitým záväzkom, ktorý sme mali plniť a ako francúzsky, eh, predstaviteľ francúzských aktérov, my tiež sme toho súčasťou. Francúzsky prezident na konci septembra tohto roku to tiež vyzdvihol a vyjadril želanie, aby sme boli eh, s africkými partnermi naozaj na inej úrovni v rámci spolupráce, aby toto bol naozaj trvalý udržateľný rozvoj, ktorý by prispel v budúcnosti našej planéty, pokiaľ ide o rozpočet pre trvalý udržateľný rozvoj, tento by mal byť navýšený, je súčasťou, že neustále postupne sa znižuje od eh, začiatku začiatku 90. rokov a teda e, som veľmi rád, e, že prezident stanovil e, určitý program, aby toto dosiahlo 0,5 v roku 2020, táto pomoc. Ovšak okrem čísel, ktoré nič neznamenajú, pokiaľ za tým nie je politika. Preto by som chcel vyzvihnúť našu vládu, ktorú vytvorí, ktorá vytvorí vo februári 2018 medzi ministerský výbor pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Hlavne kvôli tomu, že táto trajektória, tak hm, pre tieto ciele by mali byť zabezpečené v súlade so všetkými zúčastnenými stranami, hlavne mimovládnymi organizáciami a občianskou spoločnosťou. To sa snažíme dosiahnuť, eh. pretože politici, ktorými sme, by sme nemali len hm, hovoriť prázdne slova. Pokiaľ ide o národné zhromaždenie, my, zastupcovia parlamentu, v septembri sme zorganizovali okrúhly stôl, pokiaľ ide o ciele trvalodržiteľného rozvoja v rámci nášho výboru Takisto aj výbor pre zahraničné veci sleduje vývoj rozpočtu práve na trvalodržateľný rozvoj. Všetko sa musí robiť prierezovo, aby každý napomohol vo svojich kompetenčných zónach naplneniu cieľu trvalodržateľného rozvoja. Je potrebné dosiahnuť tieto ciele aby, a takým spôsobom, aby sme plne zaimplikovali všetkých. Spoločne aby sme pracovali, aby sme sa častejšie stretávali, lebo len tak sa nám podarí dosiahnuť. Toto je všetko našej zodpovednosti. Ďakujem. Merci beaucoup. No, give... Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo Linda McEwan. Okay, then I go to the next. I uh, give the floor to Maria Anderson. Maria Anderson zo Švedska, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcela by som povedať, že my zdieľame názor našich norských kolegov, pokiaľ ide o sociálnu Európu, kde ide o otvorenosť a inkluzívnosť, kde budeme bojovať proti chudobe v rámci Európy, ale aj z globálneho hľadiska. Slušné pracovné podmienky sú hlavným predpokladom a chceme dosiahnuť e, tieto udržateľné rozvojové ciele. Európsky konsenzus je dobrým krokom smerom riešeniu tejto zodpovednej agendy do roku 2013, ale už musíme ponúknuť výsledky. My ako národní poslanci musíme jednoducho vytvoriť nátlak na národných poslancov, aby sa začalo plniť, čo sme slúbili. My vieme veľmi dobre, že čo by sme stratili, alebo čo sme stratili v rámci mileniových cieľov. Stratili sme ľudí, ktorí žili vo vojnových konfliktoch, ale aj tých, ktorí majú znevýhodnenia. Z nášho uhla pohľadu treba povedať, že väčšina z tých našich cieľ, z tej našej pomoci sa deje prostredníctvom bilaterálnych organizácií, ako napríklad Svetová banka a prostredníctvom mimovládnych organizácií. To znamená, že my vlastne hovoríme o týchto otázkach každý deň, každý týždeň na, spolu so švedskými mimovládnymi organizáciami, ktoré vykonávajú prácu po celom svete a takisto máme aj 45-ročnú e, stratégiu bilaterálnych stratégií, ktorú vyprodukovala vláda a e, A v tom strategickom dokumente sú spomenuté aj tieto udržateľné rozvojové ciele. Pracujeme veľmi ťažko na tom, aby sme lepšie prispievali k lepšiemu rozvoju tých najmenej rozvinutých krajín. Myslím si, že sa nám darí integrovať aj ženy, ale musíme ešte urobiť viac v tejto oblasti, keď napríklad hovoríme o ľuďoch s handicapom. Posledná pripomienka z mojej strany. Chcela by som citovať jedného z mojich kolegov z posledného zasadnutia. Našou úlohou je obhajovať rozvojové ciele. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo jean Giambiere de Laxuana z Talianska. Nech sa páči. Sí, grazie. Ďakujem pekne. Veľmi stručne. Ja by som chcel zamerať túto diskusiu o migrácii na jeden konkrétny bod. Prečo? Toto všetko by bolo vlastne pekné, keby sme všetci zostali pracovať a žili tam, kde e, sme sa narodili. Vieme, že to nie je však možné, že nemáme tu optimálne e, podmienky vo všetkých krajinách a je tu veľký rozdiel medzi chudobnými a bohatými krajinami. V skutočnosti e, migrácia je častokrát najväčším zdrojom práve rozvoja. Častokrát prílev migrantov minulý rok e, na to išlo na migračné toky 55 miliardov, e, miliard e, eur. Je to vlastne trojnásobok fondov, ktoré sú venované na spoluprácu. Ide o peniaze, ktoré nejdu e, cez korupčné kruhy, idú priamo na pomoc rodinám. Zoberme si e, nezamestnanosť, ktorá vládne v týchto chudobných krajinách. Mali by sme teda podporiť túto tému práve troška takým realistickým prístupom, aj vedeckým prístupom a vedieť o tom, že keď hovoríme o migrácii, my hovoríme takisto o rozvoji, nielen o No, rozvoji krajín, ale rozvoji ako takom, ako európske krajiny. Mnohé európske krajiny, mnohé európske regióny sa momentálne nachádzajú v stave, že sa konečne dostali e, z krízy, majú nedostatok e, pracovných e, nedostatok zamestnancov. V Taliansku napríklad my sa snažíme čeliť tomuto no, faktu. Často no, za posledné tri roky mnoho tisíc e, ľudí, ktorí sme zachránili z mora, sa na, snaží nájsť e, o prácu v našej krajine. Myslím si, že všetci by sme mali mať odvahu čeliť tejto téme, niečo s ňou urobiť a nie len zvažovať, že či sa máme vyhnúť tabu téme, pretože určite je to téma, ktorá ktorej budeme čeliť. Ak nie teraz, tak v budúcnosti. Preto by sme mali nabrať odvahu, urobiť to, urobiť to správne a pripomenúť si aj to, že Európska únia môže sa dokončiť jedine vtedy, keď budeme mať koherentnú migračnú politiku a keď nebudeme sa opierať len o to, že každý musí bojovať za seba. Taliansko sa bude chcieť zúčastniť tejto práce. Ďakujem. Thank you so much. I give the floor to... Ďakujeme pekne. Ana Teron zo Španielska. Gracias, Ďakujem pekne, pani predsednička. V Španielsku máme zákon o spolupráci, ktorý je veľmi dôležitý, ktorý zavezuje všetky parlamenty k implementácii tejto politiky. A vzhľadom na túto legislatívu v rámci výboru pre medzinárodnú spoluprácu. Mali sme práve takéto stretnutie s expertami z občianskej spoločnosti, z mimovládnych organizácií, ktoré pracujú nielen na spolupráci, ale aj v celkovo oblasti udržateľného rozvoja, pretože chceme pripomenúť, že nejde len o spoluprácu, ale aj o iné témy. Uh, oni, títo experti, nám uh, spomenuli viacero dôležitých faktov, avšak nemôžem to tu naťahovať, lebo nemám dostatok času, že aké veľmi dôležité, aby sme mm, nie len e, pred e, komisiou, ale takisto aj pred parlamentom e, predkladali výsledky svojej práce. To by bol, mal byť ten orgán, ktorý by mal monitorovať túto situáciu, kontrolovať naplnenie týchto cieľov. Práve v tomto zmysle pracujeme na spoločnom uznesení, ktorý v decembri chceme vydať v kongrese. Uh, a e, hlavnou prioritou by mal byť práve cieľ udržateľného rozvoja práve v rámci zakomponovať do politike našej vlády. Takisto aj Agenda 2030 sa nemôže zredukovať len na oblasť spolupráce alebo na jej súčasti je veľmi dôležité, aby parlament sa venoval kľúčovým témam v rámci tohto životné prostredie, vzdelávanie, ekonomika, zdravotníctvo. Toto všetko je úzko prepojené a preto aj e, modifikovanie legislatívy, ako bol napríklad zákon o verejných e, službách, by mal byť tohto súčasťou. Chcem pripomenúť e, toto aj ďalším, ktorí sú zúčastnenými stranami, že nemali by sa uzatvárať len do seba, pretože mali by spolupracovať s občianskou spoločnosťou, pretože poznajú veľmi dobre túto tomu pracujú priamo v teréne. A takisto chcem spôrazniť ešte jednu dôležitú tému. Tento, alebo tieto ciele trvalo udržateľného rozvoja neplatia len pre verejný sektor, ale aj takisto aj pri privátny sektor. Je potrebné, aby sme zabezpečili koherenciu politiky, takisto aj v privátnom sektore, aby sme na to nezabúdali. A chcem vám tiež pripomenúť, že to nemôže byť eh, len eh, ostrov samým pre seba. Je potrebné, aby sme monitorovali, hodnotili naplňovanie týchto cieľov udržateľného rozvoja, avšak aby to nemohlo byť len jedna vytrhnutá časť, aby to bol len taký pekný dokument, ale aby sme zabezpečili všetko preto, aby to bolo možné a realizovateľné, aby šírenie toho sociálneho na svete bolo dosiahnuté a aby to bolo posilnené. Ďakujem pekne, pani poslankyňa Terron. A teraz odozdávam slovo Mariete Tidej z Talianska. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Takisto vám chcem poďakovať eh, predsedničke tej, tohto výboru za tento eh, veľmi dôležitú príležitosť, aby sme mohli si vymieňať názory medzi rôznymi zastupcami parlamentov. Okrem iných bodov, ktoré tu boli spomenuté, posledné dni chcem pripomenúť eh, príspevok talianského parlamentu. V tejto téme chcem vám takisto oznámiť, že talianský parlament 31. maja 2007 prijal uznesenie pod cieľom trvalo rozvoja. To bola konkrétna téma, ktorá sa týka migračných tokov, ktorí pochádzajú eh, migrantov, ktorí pochádzajú z chudobných krajín. Eh, Aké je veľmi dôležité naozaj eh, nadvezovať spoluprácu medzi africkými a európskymi krajinami, spolupráca v trvadložateľnom rozvoju medzi partnerskými krajinami pôvodu a takisto tranzitu. V Senáte bolo spomenuté, že takéto iniciatívy by mali mať dostatok finančných strojov, pretože je tu veľké nebezpečenstvo hlavne bezpečnostné, že nebude dostatočná verejná pomoc na rozvoj. Preto v Európskej únie by sme mali stanoviť štandardy, metodiky a takisto aj e, aká je tá migračná humanitárna pomoc. Podľa nás by to malo, častokrát bolo tolerované porušovanie týchto e, práv vždy, keď sme dovolili niektorým členským štátom, aby sa nezaviazali a aby e, ne prevzali na seba zodpovednosť za prerozdelenie utečencov. Preto je veľmi dôležité, aby sme dublinský hm, dohovor revidovali, aby sme zabezpečili, aby utečenci boli do všetkých krajín Európskej únie prerozdelení pokiaľ ide o súčasnú legislatívu, talianský parlament si stanovil jasný cieľ, na ktoré pracuje už niekoľko rokov. Ide o reformu e, vnútroštátnej legislatívy, pokiaľ ide o spoluprácu v oblasti rozvoja, kde talianské orgány pre oblasť rozvoja sa snažia spolupracovať e, e, v rámci politiky ministerstvo zahraničných vecí. Je preto potrebné mať inovatívne dynamiky, takisto aj zakomponovať tak súktorne, ako aj verejný sektor a zabezpečiť dostatok finančných zdrojov a naštartovať také koordinačné mechanizmy, ktoré by pomohli e, týmto prioritám. Vzhľadom na toto úsilie talianská vláda má tendenciu, pokiaľ ide o prerozdelenie týchto fondov pre humanitárnu pomoc, ju navyšovať a takisto sa snaží dodržať ten cieľ, ktorý bol stanovený na medzinárodnej úrovni 0,7 pre trvalo udržateľný rozvoj. Ešte sme síce od toho vzdelení, ale budeme sa snažiť urobiť preto viacej, pretože sme už sa posunuli zo, zo sumy 4 miliardy eur na 4 miliardy, 4,7 miliardy. Toto je naozaj strategický cieľ pre Taliansko, pretože aj z geografického hľadiska e, sme blízko africkému územiu a chceme zabezpečiť e, bezpečnosť pre tieto migračné toky. E, pokiaľ ide o otázku utečencov e, z Afriky, Taliansko vždy bola v prvej línii a snaží sa naozaj urobiť všetko preto, aby tieto migračné toky boli ošetrené. Preto si myslíme, že dotácia 200 tisíc eur práve v týchto chvíľach, kedy momentálne sa venujeme otázke rozpočtu pre Euró Európsku úniu. Toto je štruktúrálne rozhodnutie pre africký kontinent. Potrebujeme zabezpečiť eh, tieto eh, finančné zdroje z dlhodobého hľadiska, aby sme nemuseli čeliť eh, oveľa väčším migračným tokom a aby medzinárodné dohovory boli naozaj spoločne prevzaté. Ďakujem. Muchas gracias, compañeros. Ďakujem pekne, dámy a páni, za vaše príspevky v rámci výmeny tejto výmeny názorov. A na záver, kým odozdám slovo môjmu kolegovi, by som chcela vám oznámiť, že toto sú veľmi dôležité témy a že sme zodpovední, spolu zodpovední tak zastupcovia rozvojových, ako aj rozvinutých krajín, tak zastupcovia verejného sektora, ako aj súkromného sestra. Myslím si, že tá cesta, ktorá sa pred nami otvára, je tou cestou, ktorá v mnohých prípadoch e, je ovplyvnená e, globalizáciou, voľným e, obchodom a častokrát sú tu tu vládne beztresnosť, častokrát nie sú postihované mnohé porušenia eh, v oblasti či životného prostredia, ľudských práv a tak ďalej. Preto si myslíme, že musíme otvoriť eh, túto cestu, pretože eh, táto priepasť je obrovská a musíme sa snažiť dosiahnuť tieto záväzné ciele, pokiaľ ide o oblasť ľudských práv. Máme tu rôzne správy, či už z oblasti textilu, kooperatív, mnohé prípady, mnohé správy, ktoré hovoria o tom, čo sa deje. A mnohí zastupcovia národných parlamentov, ktorí idú týmto smerom, ako sú napríklad zastupcovia francúzského parlamentu, ktorí na začiatku toho rokto schválili veľmi dôležitý zákon, pokiaľ ide o podnikateľskú zodpovednosť, Libris Act napríklad v Spojenom kráľovstve, tiež Holandsko, Dánsko idú týmto smerom, tiež Nemecko. A ja som si istá, že toto je tá správna cesta, ktorú sme otvorili a mali by sme v nej pokračovať a že väčšia spolupráca môže eh, vyústiť oveľa efektívnejšie eh, ciele. Na záver tejto druhej časti tohto zasadnutia vám chcem tu predstaviť eh, kolegu Arne Lica, ktorý je členom tohto výboru a ktorý je zodpovedný za vzťahy s národnými parlamentami. A on vám tu predloží teraz také záverečné poznámky. Ďakujem. Kolegovia, kolegyne, bolo veľkou cťou, že som bol s vami na tomto za dôležitom zasadnutí o udržateľných cieľoch a aj o tom koncenze. Tešíme sa, že nie sme tu iba kolegovia medzi sebou, ale že tu máme aj kolegov z Afriky, ktorí takisto priniesli informácie, čo je veľmi dôležité, že tu je takáto výmena a možno sa to rozšíria aj ďalšie kontinenty v budúcnosti. To, uh, a ešte pár poznámok k tomu, čo povedala maďarská kolegyňa. Musíme byť optimistickí, aby sme sa pohli dopredu v týchto dôležitých témach. Je tu veľa situácií, kde sme skutočne spolupracovali a pokiaľ ide o tú konsens otázku, tam je kľúčová otázka financovania. A kolega zo Spojeného kráľovstva zase poukázal na to, že majú tam stanovené podľa zákona 0,7%, pokiaľ ide rozvojovú pomoc. Takže to je pozitívny signál, že parlament tlačí tých 0,7%. A ja preto som optimistický, ako aj maďarská kolegyňa, že aj Maďarsko dosiahne tých 0,7% že to vychádza vlastne z parlamentu. Treba to zdôrazňovať. Musíme vlastne to celý kontext rozvojovej pomoci e, prediskutovať, pretože aj nemecká vláda povedala 0,7, ale to obsahuje potom aj otázku utečencov v našej krajine, čo podľa mňa nie je správne. Treba jednoducho si stanoviť iné limity. Je tu národný parlament a e, Európsky parlament. Za Nemecko sa ospravedlňujem, za ostatných kolegov zatiaľ ešte nemáme vládu a preto nemáme teda ani parlamentné zhromaždenie a v tomto ohľade iba jedna poznámka, pokiaľ ide o, ne- o Nemecko. Áno, máme tu tento výbor EXE, ktorý sa týka takisto aj občianskej spoločnosti ale nie je to prierezová, eh, gest, nie je to prierezový gestovský výbor, ako sme počuli z takých štátov ako Rumunsko, kde sa to jednoducho snažia pretláčať aj smerom na regióny. To znamená, Nemecko a nemecký parlament ešte musia pochopiť, ako vlastne urobiť e, v tejto oblasti ďalší pokrok. Teším sa, že my v Európskom parlamente môžeme všetci takto byť zastúpení Snažíme sa tu zistiť, ako začleniť ostatné výbory do týchto rokovaní a apelujeme na komisiu, aby aj táto reagovala, pretože pán Timmermans, pani Mogherina pani Mogherini, pán Mimica v New Yorku boli, ale zatiaľ ešte nemáme európsky prístup, že kam chceme ísť, ako bude postupovať komisia v tejto otázke, ako to skutočne zacielíme, ukotvíme a urobíme postupy z Európskou úniu za komisiu a parlament. Takže my aj tu sa ešte stále zachodu učíme a Komisia povedala, že musíme za Európsku úniu podať výsledky. Budeme o tom podávať správu v New Yorku 2019 a preto očakávame, že tu bude silná snaha na to, aby sme úspeli a boli úspešní. Videli sme tie tabulky. My sme skutočne šťastní, že tu máme kolegov, ktorí nám takéto informácie mohli sprostredkovať. Vo všeobecnosti chcem sa poďakovať za všetko, čo povedali predstavitelia aj takých krajín ako Estonsko, pretože Estonsko s Dánskom prezentovali v lete v New Yorku to, že SND, S, tieto ciele a textilný priemysel to treba riešiť spoločne. Bola tu správa aj o šatstve, pokiaľ teda je ten technický priemysel, textilný priemysel. Je to taká vlajková iniciatíva a už sme videli určitý pokrok v Dánsku, Nemecku, kde sa pripravila stratégia o udržateľnom reťazci dodávok ošatenia, a v tomto kontexte apelujeme ešte stále našich komisárov a bola by to dobrá situácia, ak by napríklad Spojené národy, ale aj vy všetci kolegovia mohli v tejto otázke niečo urobiť, pokiaľ ide o textilný priemysel a samozrejme sme pripravení vám sprostredkovať e, kontextuálne informácie. A pokiaľ ide o environmentálne otázky, pokiaľ ide o to, čo hovorili naši kolegovia z Afriky, a pokiaľ ide o ten textilný priemysel, máme napríklad úlohu, pokiaľ ide o spotrebu aj produkciu. Máme tu takéto dokumenty, ktoré vidíte na tabulke. Takže je veľmi dôležité, ja som členom výboru AFED a my chceme, my chceme spolu s ostatnými výbormi pripraviť správu z vlastnej iniciatívy ohľadne tejto témy a snažíme sa zlúčiť tieto témy nielen prostredníctvom výboru pre rozvoj, ale aj v ostatných výboroch. Zároveň sa zamýšľam aj nad tým, ako by sme mohli urobiť niečo, pokiaľ ide o ďalšiu, ďalšie zasadnutie, aby sme došli ďalej, pokiaľ ide o výmienu overených postupov a dúfam, že na budúce, keď sa stretneme, tak to bude jeden z takých kľúčových bodov pre ďalšie zasadnutie Takže dúfam, že na budúce už budeme mať určité overené postupy z vašich krajín, ako to vlastne vyrobíte v rámci vašej parlamentnej práce, ako robíte takéto prierezové aktivity v parlamentoch, ale pozrieme sa na budúce na konkrétnejšie na jednotlivé krajiny, aby sme vedeli viac. Samozrejme, všetkým by som vám chcel povedať, že po tomto zasadnutí tu bude priestor na to, aby sme sa stretli, budeme mať sendvič, obed, obed švedské stoly na, v kafetérii na prvom poschodí. Je to presne tam, kde sa teraz nachádzame, len dve poschodia nižšie, takže to vám dá e, možnosť e, prehlbiť výmenu názorov. Bude tu aj tá spomínaná nadácia. A... Okrem toho by som chcel povedať, že som skutočne veľmi vďačný a za to, že ste všetci prišli napríklad aj pokiaľ ide o prípravu toho filmu. Videli sme to na začiatku a ďakujeme pekne členom tohto týmu, ďakujeme všetkým tým, ktorí urobili možné to naše dnesné stretnutie. Okrem toho by som ešte chcel povedať, že takéto zasadnutie bude pokračovať popoludní o tretie, to znamená naša práca po, pra, pre členov tohto výboru pokračuje ďalej a chcel by som povedať, že môžete urobiť nejaké obrázky Takže tie e, ciele sú pred parlamentom, pred miestnosťou, môžete sa tam nafotiť. Ak si chcete odfotiť tie najdôležitejšie ciele, my vás môžeme odfotiť a urobíme e, to, takú fotku, kde bude aj niečo napísané, môžeme vám to poslať e-mailom a môžete to využívať pre vašu prácu, pre vaše sociálne médiá a okrem toho vám zašleme potom aj informácie o tej nadácii, takisto dostanete aj ten film, Môžete tento film potom vašim poslancom prezentovať a takisto vám pošleme aj informáciu tam koncens. Takže ďakujem veľmi pekne za to, že ste nás informovali a teraz sa teším na to, že sa stretneme v kafetérii. Dobrú chuť. And thank you for the interpreters to stay a bit longer. Uh, there is extra time. Ďakujeme tlmočníkom. Thank you. Thank you.